Ladies and gentlemen, welcome. Kolegovia, dobré ráno. Srdečne vás vítam na našej schôdzi. E, pýtam sa, či môžeme schváliť program schôdze. Ak áno, tak je dobré. Ďalej oznámenia. E, predsedu chcem pripomenúť všetkým, že schôdza sa vysiela na internete. Tiež chcem pripomenúť, že aplikácia e-meeting obsahuje všetky relevantné dokumenty k schôdzi Nemusíme teda už rozdávať papierové kópie dokumentov. Ďalej nasleduje schválenie zápisnice z 5. septembra. Zápisnica bola rozoslaná, ak nebudú žiadne námietky. Do konca tejto schôdze budeme považovať zápisnicu za schválenú. Prvý bod na programe sa týka aktualizácie informácií o trialógoch a ďalších podujatiach. Je teda mojou úlohou v tomto prípade informovať vás o aktuálnom dianí, respektíve o prvom kole trialógu o kontrole a získavaní teda o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, tzv. smernica o zbraniach. Keďže ja som spravodajkyňa, chcela by som vás zbežne informovať o tom, čo sa udialo na tejto prvej schôdzi. Tá sa uskutočnila v útorok 27. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom rokovacieho týmu nášho výboru, ktorí sa zúčastnili. Tiež sa chcem poďakovať Katrin Steller, ktorá ako predsedajúca viedla tieto rokovania. prebehla stručná výmena názorov, kde sme si zhodnuli doterajšie postoje parlamentu aj rady. Všetky tri zúčastnené strany vrátane parlamentu sa vyjadrili, že chcú pracovať čo najefektívnejšie, aby sa dosiahla dohoda čo najskôr. Komisia nás informovala o schôdzi pracovnej skupiny, ktorá prebehla k téme nariadenia o deaktivácii. Táto schôdza prebehla v pondelok. Informovali nás, že sa dosiahol istý pokrok, ale sú ešte odlišnosti postojoch členských štátov, najmä čo sa týka um, How fast this process. úprav na zbraniach pri ich deaktivácii. Tiež e, sme sa ich pýtali podrobnejšie, vyjadrili sa, že pôvodne dúfali, že táto revízia a akékoľvek pozmenenie e, prebehne ešte do jary. E, my sme si jasne vyjadrili, že toto nariadenie deaktivácii musí byť e, podrobené analýze paralelne s prácou na smernici o teda na smernici samotnej, keďže e, toto nariadenie je úzko prepojené so smernicou. Toto nariadenie už je v praxi od apríla a ak sú nejaké problémy, ktoré súvisia s jeho plnením v praxi, je dôležité, aby sa čo najskôr odstránili a komisia sa vyjadrila, že sa v tomto smere bude snažiť ďalej. Čo sa týka plánovania rokovaní, hovorilo sa o tom, že sa plánuje ďalšia schôdza trialógu o niekoľko týždňov. Potom eh, sme sa snažili uistiť, že sme zadefinovali a stanovili všetky relevantné témy na technickej úrovni, a tiež e, sme sa dohodli na 8 hlavných e, e, politických oblastiach vrátanie označovania, výmeny informácií, povoľovania zdravotných previerok, taktiež samotnej deaktivácie, príloha 1, vlátanie okruhov A a B, taktiež okruh A, výnimky, ďalej transpozícia do národnej legislatívy a tiež otázka akustických zbraní, a zbraní na akustické signály. Tiež sme sa dohodli, že sa parlament bude eh, venovať eh, technickej analýze niektorých druhov eh, zbraní, taktiež aspektom aj bezpečného uskladňovania, okrem iného. A ďalej v otázkach munície sa rada vyjadrila, že si to chce ešte prejednať na úrovni pracovnej skupiny. Teda dosiahli sme e, dosť dobrý pokrok, venovali sme sa podrobne, tak ako tomu býva. Všetky trialógy však nič nie je dohodnuté, keď nie je dohodnuté úplne všetko. Myslím si však, e, že sa vynaklada veľké úsilie, aby sa zasúladili postoje mm, rady a parlamentu. Kolegovia sa celkom iste budú chcieť tiež vyjadriť. Anna Maria, ďakujem. Ja ako tenová spravodajkynia za EPP by som chcela povedať, že sme veľmi radi, že e, rokovanie trialogu už začali, že z tohto stretnutia jasne vyplynulo, že na všetkých stranách je jednoznačná snaha posunúť celú vec vpred, e, dospieť ku konsenzu. Nie je mnoho príliš zásadných rozdielov medzi parlamentom a radou a myslím, že najväčší rozdiel je v tom, aby sme sa ujednotili v znení, v definíciách, aby sme predišli akýmkoľvek nejasnostiam, ktoré vyplývajú zo znenia textu, aby sme poskytli tú najväčšiu právnu istotu. Domnievame sa, že text, ktorý sa odhlasoval vo výbore IMKO v lete, je dobrým um, a vyváženým dokumentom a je dobrým základom pre ďalšie rokovania. Ďakujem. Mala som ešte spomenúť jednu vec a síce, že sme už dostali reakciu komisie na listy, ktoré sme e, zaslali. A poslanci mali k dispozícii aj tieto podrobné informácie od komisie. Ďakujeme pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie poznámky, prejdeme k ďalšiemu bodu a síce správa o riešenie geografického blokovania a iných fóriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov. Spravodajkyňou je pani Róza Fontún Unhonstein. Nech sa páči, dávam slovo i hneď spravodajkyni. Ďakujem, Vicky. Je veľmi ťažké dostať sa dnes do parlamentu. Celkom iste kolegovia aj niektorí ostatní za, ste zasekli v um, doprave, eh, ani metro nefunguje tak, ako má. Ja som sa teda veľmi obávala, aby som prišla na čas. Začíname dnes eh, diskutovať o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o riešení geografického blokovania iných fóriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu. Som veľmi rada, že začíname tieto formálne rokovania vo výbore IMKO o tomto legislatívnom návrhu. Je pre mňa veľmi dôležité, aby sme prijali tie správne rozhodnutia tomto kontexte by som chcela oceniť úvodné vyhodnotenie dopadovej štúdie, eh, ktorú vypracovalo výskumné stredisko Európskeho parlamentu a tiež eh, štúdiu, ktorú vypracovalo Filipe Simonelli z CEPS. Tá sa týka boji proti diskriminácii spotrebiteľov. Všetky tieto, teda obe tieto analýzy by mali byť dispozícii tu v sále Chcela by som kolegov vyzvať, e, ak si ich ešte neprezreli, aby sa na ne pozreli. Sú veľmi zaujímavé a veľmi e, obsažné. Veľmi ma teší a som vďačná komisii za to, že vypracovala tento návrh, ale všetci vieme, že toto je ešte iba začiatok pre naše ďalšie rokovania. Tento návrh sa týka obmedzeného množstva tovarov a služieb na trhu a predchádza diskriminácii eh, spotrebiteľov eh, na základe eh, štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Tiež obsahuje stanovenia, ktoré majú predísť blokovaniu prístupu k internetovým stránkám a odmetnutiu platieb v niektorých prípadoch. Chcela by som sa najskôr vyjadriť k cieľu tohto nariadenia časoch krízy musíme našich spoluobčanov uistiť, teda občanov Európskej únie musíme uistiť, e, že sme na nezabudli, že sa venujeme e, tomu, čo nás spája. A je to práve jednotný trh do veľkej miery. Tento faktor, ktorý nás spája veľmi citeľne a hmatateľne, bez hľadu na to, kde žijete, bez hľadu na vašu štátnu príslušnosť, mali by ste mať rovnaké možnosti na jednotnom trhu Týmto nariadením Európa šle jasný signál a ja chcem, aby to bol signál pozitívny. Som si istá, že všetci kolegovia eh, z našej z nášho výboru pre vnútorný trh chcú vyslať tento pozitívny signál našim spoluobčanom. A práve preto by sme mali urobiť všetko preto, aby sme odstránili prekážky, ktoré ešte stále roztriešťujú tento jednotný trh bez e, spoločného priestoru, kde je možné jednoducho predávať, aj nakupovať, aj e, na cestraničnej úrovni a kde všetci spotrebitelia majú rovnaké e, práva, bez týchto rovnakých podmienok nebudeme schopní držať krok v globálnom meradle. Ja nie som ochotná akceptovať argument, že musíme vyčkať E, počkať na schválenie online zmluv, taktiež e, zasil, dodávanie zasielok, e, balík autorských práv. Musíme vyriešiť problémy neoprávneho geoblokovania, neoprávneného geoblokovania už teraz spolu s ostatnými opatreniami, ktoré som už spomenula a ktoré majú za cieľ harmonizovať náš vnútorný trh. Návrh, ktorý sme dostali od Európskej komisie, hodnotíme pozitívne, ale zároveň musím um, pripustiť, že nie je úplne dokonalý. Odkedy sme ho dostali, absolvovala som mnoho stretnutí, zúčastnila som sa rôznych konferencií, vypočutí. Napríklad minulý týždeň som bola uh, spolu s podpredsedom Ansipom a profesorom Jeremym Rifkinom Aj kolegyňa uh, Julia Reda bola na tejto konferencii o tom digitálnom trhu v Kodani. Bolo to vynikajúce zorganizované podujatie. Zorganizovala ho Dánska obchodná komora a podobne ako aj iné diskusie, aj tam sa veľmi zaujímavo diskutovalo o geoblokovaní, o geografickom blokovaní a zazneli tam oprávnené obavy obchodníkov, ktorí veľmi kriticky vnímajú tento návrh alebo vnímajú kriticky aspoň niektoré aspekty tohto návrhu. Musíme tieto hlasy počúvať, eh, zohľadniť ich a hľadať eh, eh, inteligentné riešenie. Nemôžeme zaviesť také pravidlá, ktoré budú príliš zložité v plnení, ktoré budú nereálne. Ale keď hovoríme so spotrebiteľmi, keď hovoríme s, konkrétne s dánskymi spotrebiteľmi, tak ako som robila minulý týždeň, tí mi hovoria, že tento návrh je príliš mm, zúžený, že by mal zahrňať aj digitálny obsah, ktorý podlieha autorským právam a tiež, že nedostatky v e, cezhraničných e, doručovaniach zásilok spôsobia rôzne problémy z hľadiska právnej istoty a právnej zodpovednosti. Našou úlohou je všetky tieto strany zblížiť. Musíme rokovať s obchodníkmi, lepšie pochopiť ich e, obavy, tiež výhrady, vyhovieť im pokiaľ bude to možné, ale nesmieme zabúdať na to, že hlavným cieľom je vytvoriť harmonizovanejšie prostredie, ktoré bude jednoduchšie a bezpečnejšie nakupovať na zahraničnej úrovni. Je viacero konkrétnych tém, o ktorých musíme diskutovať. Napríklad vzťahy medzi týmto návrhom nariadenia e, s e, konkurenčnou legislatívou a tiež smernicou o službách. Ďalej, a právna zodpovednosť, e, taktiež obdobie na e, stiahnutie platnosti a tiež e, situácia, keď nebude možno cezhraničné doručovanie zásielok a budú z toho vyplývať rôzne nedostatky a musíme diskutovať aj o rôznych iných témach, ktoré postupom času sa budú objavovať. V každom prípade chcela by som sa tejto chvíli vyjadriť k dvom zásadným témam hneď na úvod. Poprvé, rozsah pôsobnosti. Chcela by som veľmi podrobne vyhodnotiť rozsah pôsobnosti. A chcela by som sa snažiť pokopiť, prečo iba rozsah pôsobnosti e, smernice o službách je do toho zahrnutý. Chcela by som, aby sme veľmi podrobne prediskutovali, prečo bol dokonca v článku 4 tento rozsah ešte zúžený. Musíme sa k tomu postaviť holisticky a musíme sa pozrieť na to, prečo aj ostatné, teda ostatné sektory by sa mali vnímať odlišne. Niektoré sektory, napríklad eh, sektor telekomunikácií, už majú svoje ustanovenie o geografickom blokovaní, preto eh, nevidím dôvod zahrňať ich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Avšak všetky sektory by mali eh, byť podrobené ehm, dôkladnej analýze, aby sme zaistili legislatívu, ktorá bude aj v budúcnosti aktuálna. Ďalej po druhé, Čo sa týka pasívneho predaja, sú si spojené isté problémy a tiež to súvisí s tým, či e, obchodník e, vykonáva komerčné činnosť v krajine, kde má e, kupca miesto trvalého bydliska alebo nie. Toto je dôležité pre obchodníkov a ja plne chápem ich obavy. Svoje obavy mi totiž veľmi jasne dali najavo. Chcú vedieť, podľa ktorého právneho režimu členského štátu sa budú musieť riadiť. Musíme sa nad e, týmito otázkami aj z e, iných uhlov pohľadu. Musíme hľadať také riešenia, ktoré nepodkopú e, to slávne známe nariadenie Rím 1 a ktoré poskytujú dostatočne vysokoprávnu istotu obchodníkom. Schôdza teňových spravodajcov už je naplánovaná, plánujeme diskusiu, dokonca pravidelná diskusia 14. novembra aj keď sa to pôvodne plánovalo na 29., ale sú isté problémy so sálou. Preto 14. novembra prebehne stretnutie pracovnej skupiny o digitálnom jednotnom trhu, kde sa bude diskusia týkať najhorúcejších tém v otázkach geografického blokovania. Ja medzi tým budem pokračovať v stretnutiach s aktérmi z tohto sektora, aby sme eh, presne zistili, ktoré postupy v geografickom blokovaní by sme mali opatriť eh, právnou úpravou. Potom v decembri chcem predložiť eh, prvý návrh. Teším sa na spoluprácu s kolegami, najmä s tenevými spravodajcami na tejto téme. A som si istá, že sa nám podarí dopracovať sa k zdarnému výsledku. Ďakujem. I feel as if I'm about to get someone disturbs, someone disturbs us on purpose. Niekto nás ruší uh, úmyselne. Toto nie je náhodou. Takže tie naše rozhovory sú blokované nakoniec. Niekto nás blokuje, že ale my to nedovolíme. Takže uh, za skupinu SND Plžine Chozie. Ďakujem pekne. Je to veľmi zaujímavý návrh z pohľadu e, digitálneho jednotného trhu, odstránenie prekážok, diskriminácie, takých, ktorí sú neoprávnené, ktoré môžu brániť v cezhraničnom nakupovaní. Samozrejme nie je na mieste, teda z tohto pohľadu je pozitívne, že máme tento návrh na stole. Poznáme prípady, ktoré sú nepriateľné, síce, že napríklad sú odlišné ceny za prenajatie vozidla podľa miesta bydliska a tiež e, v Eurodisne sú rôzne tarify za vstup podľa toho, či e, e, je to počas letných prázdnin alebo nie. A tiež to ovplyvňujú rôzne iné faktory. Teda chceme zvýšiť prístupnosť e, tovarov a služieb na internete pre spotrebiteľov. Musíme však byť veľmi opatrní e, v otázkach rozsahu pôsobnosti. Najmä je to sektor, v ktorom je potrebné posilniť aspekty územnej príslušnosti e, Vidíme, že na internete je mnoho e, diel, ktoré podliehajú autorským právam. E, súvisí s tým aj odmena autorov. E, tu sa dosť úzko ešte opierame o aspekt územnej príslušnosti. A práve tieto diela na internete sa vyznačujú tým, že ich autory nie sú dostatočne odmeňovaní Eh, teda je potrebné veľmi jasne stanoviť pravidlá rozsahu pôsobnosti a vylúčiť všetko, čo eh, súvisí s eh, autorskými právami, s rozsahom pôsobnosti legislatívy, ktorá pokrýva práve tieto témy. Myslím si, že rozsah pôsobnosti, tak ako je stanovený teraz, je zaujímavým kompromisom, nenarúša rozsah pôsobnosti smernice o služieb, o službách ale predsa len e, sú e, tu dosť značné obavy aj zo strany e, poskytovateľov služieb, predajcov, ktorí sa obávajú, že budú musieť predávať a poskytovať služby na celom území EÚ. To bude znamenať zvyšené náklady pre nich, budú musieť investovať do trhov a na to nie sú vždy pripravený V nariadení však nejde o povinnosť e, dodávať zasielky do celej Európskej únie, ale chápeme, že pre niektorých obchodníkov by to mohlo spôsobiť veľké problémy. Musíme teda jasne komunikovať e, v záväzkoch, povinnostiach, ktoré z toho budú vyplývať. Samozrejme, transparentnosť, nediskriminácia, toto sú primerané záväzky, ale e, povinnosť e, dodávať tovary a služby do celej EÚ, podľa mňa to nie je na mieste. Sú totiž firmy, ktoré sa veľmi obávajú um, takýchto um, možných povinností a taktiež je potrebná právna istota. Teda z tohto ohľadu Samozrejme, zaujímavé vyjasňujúce veci v otázkach nediskriminácie, transparentnosti už máme pravidlá, ktoré existujú, napríklad smernica o službách. Možno aj tu by sme mohli najskôr v plnej miere zaistiť transpozíciu a plnenie tejto smernice v praxi. Ehm, ona totiž už obsahuje mnoho prvkov o nediskriminácii a obavy, ktoré eh, počujeme, sa týkajú jednak e, teda výkladu e, nariadenia smernice o službách nariadenia Rím 1, e, tak aby bolo ujasnené, v ktorých oblastiach je nakoľko spotrebiteľ chránený, aké sú povinnosti poskytovateľov služieb a predajcov tovarov na internete, mimo internetu. A tiež nakoľko bude dobrovoľné či povinné pôsobiť e, na e, zahraničných trhoch pre týchto predajcov a poskytovateľov služieb. Myslím, že by sme mali veľmi jasne preskúmať, e, nakoľko sú v súvislosti už existujúce právne úpravy s touto novou legislatívou. Myslím, že ak chceme, aby parlament mal možnosť prejaviť svoj postoj, aby mal dosť silný hlas v diskusiách s eh, radou. Budeme sa musieť neskôr ujednotiť tu, my medzi sebou. Samozrejme, všetci chceme, aby jednotný trh fungoval čo najefektívnejšie a preto eh, do toho budeme eh, veľmi ochotne vkladať všetko potrebné úsilie. Lynn Van Bust, please, for the ECR. Thank you. Lynn Van Bust, ECR. Ďakujem, Vicky. podobne ako spravodajkyňa. A ja mám niektoré e, výhrady, ktoré by som tu chcela vysloviť. E, mnohí ľudia z tohto sektoru e, o tom so mnou hovorili na základe toho návrhu a ja tu mám taký pocit z toho, čo tu vidím, že a zda vytvárame nové pravidlá, ktoré nedosiahnu prínosy pre spotrebiteľov ani spoločnosti, eh, ktoré predpokladáme. Eh, komisia chce, aby sa tovar predával po celej Európe a firmy by mali byť schopné predávať čo najväčšiemu počtu zákazníkov v čo najväčšom počte krajín. To je obrovský ekonomický potenciál trh s viac než 500 miliónmi ľudí, ale skutočnosť je oveľa zložitejšia. E, firmy majú veľké problémy pri predaji a dodávkach e, tovaru všade. Napríklad maďarská firma musí predávať, v Holandsku musí sa tým pádom vyrovnať e, s holandskou legislatívou, ale prekonať aj jazykové a lingvistické problémy teoreticky. Holandský e, spotrebiteľ takisto nevie komunikovať po maďarsky a naopak Roza povedala aj, že máme nariadenie Róm, Rím 1. To znamená, že maďarská firma bude musieť e, postupovať podľa holandských právnych predpisov, ak sa niečo e, nepodarí No a toto všetko by mohlo pre spoločnosti znamenať veľké náklady, pre malé a stredné podniky takisto. A mohlo by to, mohla by to byť pre malé a stredné podniky byť skutočne tá posledná kvapka, keď už pohár pretečie. A niektoré by mohli aj zbankrotovať. Potom tu máme otázku geografického blokovania a e, potreby, aby toto nebolo v rozpore s legislatívou, ktorú vytvárame v iných oblastiach, napríklad e, online predaj e, hmotného tovaru a e, digitálneho obsahu. Konkrétne v návrhu o, proti, o geografickom blokovaní sa hovorí právo, že je poprave teda, že je povinnosť e, predávať e, tovar, ale už sa tam nehovorí o dodávkach. Mm, v návrhu o predaji online sa hovorí, spotrebiteľ, ktorý dostane chybný tovar, má právo, aby predávajúci takýto tovar vzal späť ale ak a, a mal by e, uh, nahradiť peniaze tomu kupujúcemu, ale ak ste teda malo obchodník, e, tak e, v prípade, že teda chyba je na strane tovaru, musíte to potom uhradiť aj tie súvisiace náklady. Treba teda zabezpečiť, že všetky tieto dobré úmysly, lebo my máme dobré úmysly, nebudú vytvárať prekážky pre spoločnosti, aby nemali nakoniec opačný efekt. A ešte teda jedno možné riešenie by bolo toto. Podľa komisie obchodník môže rozhodnúť, či dodá alebo nedodá tovar na základe určitých kritérií. Na týchto kritériách teda môžeme pracovať, e, lebo to, čo navrhuje komisia, je obmedzené. Napríklad nie je tam jazyková otázka a podobne. Takže na tejto možnosti môžeme pracovať. Aké sú kritériá? Komisia by e, sa mala snažiť e, zastaviť takéto presmerovanie a diskrimináciu, ako ste spomenuli v prípade e, Disneylandu a Euro Disneylandu a podobne. Ale dajme si pozor, aby tá legislatíva nemala nakoniec opačný efekt, než si želáme. Ďakujem. Kaj, e, Kaj Kalas, liberálny Dita bohužiaľ nemôže byť dnes prítomná, ale ďakuje spravodajcom za, a spravodajkyni za rozhovory a, na, e, za návrh správy. Má niekoľko otázok e, pre komisiu, ktoré dúfa, že e, komisia zodpovie, ktoré sa na ktoré sa odpovie v správe IMKO audiovizuálne e, služby, transport e, a, a tie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti, ale v e, článku 1 odsek 3 je odkaz na e, smernicu, e, a v ktorej sú teda, e, tam sú vylúčené nielen tieto tri oblasti, ale je tam vylúčená aj zdravotná starostlivosť. E, takže aké dôvody mala komisia na vylúčenie tohto zo smernice o službách. Aspoň niektoré z nich by mali byť zahrnuté. Po druhé, pokiaľ ide o slobodu zatvárať e, zmluvy, e, chcela by vedieť, e, ako budeme riešiť nadnárodné firmy, ktoré majú národné stránky a dodávajú tovar na rôzne trhy. Um, Mm, niektoré veľké firmy môžu naďalej odmietať e, dodávať e, tovar e, cez hranice, hoci je uvedený na ich webových stránkach. Takže dúfa, že sa v tomto prípade milí, že to je ináč. A dnes napríklad môžete kúpiť tablet Amazon z Amazon.d. Je to e, ten istý produkt e, z tej istej firmy, ktorá má sídlo v Luxemburgu, ale za iné ceny vo Francúzsku alebo v Nemecku. To je prípad diskriminácie. V nariadení je veľa odkazov na Rím 1. Hovorí sa tam, že toto nebude ovplyvnené. E, môže komisia potvrdiť toto? alebo sa budeme zaoberať Rímom 1, aby sa lepšie prispôsobil situácii online. Potom e, e, zákony, vnútroštátne e, pravidlá ohľadom stanovovania cien elektronických kníh. Dita chápe rozsudok súdu, ale pýta sa, čo nám bráni zmeniť zákon vo Francúzsku a v iných krajinách sa hovorí o minimálnych cenách, takže bude e, vďačná za odpovede a teší sa, na, teší sa na ďalšiu spoluprácu. Ja mám sama ešte nejaké otázky, neviem, či môžem teraz alebo až e, e, neskôr. Ja mám pomerne dlhý zoznam rečníkov, takže ak vám to nebude vadiť, tak neskôr. Ďakujem. Denis Dianis tu nie je. Julia Rieder Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajkyni za komplexný prístup k tejto téme. Je dôležité mať ambiciózny prístup k tomuto návrhu. Komisia tu predkladá niečo, čo môže mať pridanú hodnotu pre spotrebiteľov a je dôležité, aby sme e, teda postupovali skutočne e, komplexne a dali spotrebiteľom niečo, na čom budú vidieť, že veci sa zlepšujú, že je jednoduchšie nakupovať eh, cez hranice. Veľa výhrad zo strany podnikateľov vychádza skôr z možnosti zmien návrhu, než toho, čo v ňom skutočne je, pokiaľ ide o dodávky. Je podľa mňa veľmi dôležité zabezpečiť, aby bolo umožnené pasívne predávania. To neznamená, že budú spoločnosti musieť uplatňovať všetky zákony krajín e, svojich zákazníkov, ale ide o to, aby zákazník mal možnosť nakupovať bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Myslím si, že tento prístup e, už e, rieši mnoho z prípadných e, výhrad e, proti tomu, že by to nariadenie napríklad mohlo byť príliš zaťažujúce. Nemyslím si, že by e, bolo vhodné ďalej ho zužovať. Okrem toho, nechápem vôbec prístup komisii k tomu, že kategoricky vylúčuje všetok obsah podliehajúci autorským právam, lebo toto ide E, e, ďaleko za hranice vy, e, tých vylúčení, ktorá je, ktoré sú v smernici o audiovizuálnych službách. Komisia predsa vykonala veľa kontextového výskumu v tejto oblasti a zistilo sa, že geoblokovanie v týchto kategóriách je veľmi, veľmi bežné a práve na to ľudia myslia, keď um, premyšľajú o geoblockingu a polovica geoblockingu takéhoto obsahu podliehajúci mm, autorským právam vôbec nesúvisí s ochranou autorských práv, ale so snahou firiem zvýšiť maximálne svoj zisk. Ďalší dôvod e, na vylúčenie takéhoto obsahu vo všeobecnosti e, je, e, a to je ten, že jedným z typov takéhoto obsahu je software, podľa súčasného návrhu komisie e, by práve každý, e, každá firma, ktorá predáva takýto obsah, to znamená software, bola tiež takisto vylúčená. A to by bolo dosť asi frustrujúce, lebo e, tieto mm, služby neboli zahrnuté do zákazu georelokácie. To znamená všetky e, služby a poskytovanie softvéru a podobne e, by museli ukázať e, spotrebiteľov, čo majú k dispozícii, ale zároveň by ich potom museli blokovať na základe geografického prístupu. A toto by určite viedlo k veľkej frustrácii na strane spotrebiteľov, ak by na, napríklad k takémuto obsahu nemali prístup. Takže georeolokácia je e, zakázaná na jednej strane a e, predaj by nebol umožnený na strane druhej. To by nebolo logické. E, takže pokiaľ ide o filmové umenia a podobne a jeho prípadné vylúčenie z dôvodov, ktoré uvádza filmový priemysel, myslím si, že v tom nariadení takisto e, je jasne mm, uvedené, prečo e, je to upravené tak, ako to je. No a pokiaľ ide o obsah ako videohry, e, elektronické knihy a podobne, ktoré podliehajú autorským právam, ktoré neboli pokryté, tak tam to komisia zdôvodňovala tým balíkom o autorských právach, ale tam, myslím, teraz myslím, že už nadešiel čas, e, aby sme sa pozreli aj na ďalší obsah, digitálny obsah, ktorý nespadal do posiaľ do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. E, takže ďakujem. A teraz ešte sedem rečníkov na zozname. Anna Maria Koraca Bild ako prvá. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem e, komisii za návrh zmierniť e, restrikcie a diskrimináciu pri predaji online a podporujem smer, ktorým sa vydala Roza a sú určité legitímne výhrady, ktoré treba riešiť. E, musíme mať nariadenie poskytujúce právnu istotu a ktoré bude fungovať aj v budúcnosti. V tejto chvíli ešte teda túto istotu nemáme. Mám otázky, niektoré otázky súvisiace s tým, čo povedali, e, s, čom, s tým, o čom hovorili kolegovia povinnosť eh, predať, ale eh, eh, už nie povinnosť dodávka. Napríklad, keď nemecká spoločnosť dodá niečo belgickému klientovi a niečo sa nepodarí, takže ako sa potom bude riešiť. Tu na bohužiaľ nemáme, a podľa ktorých právnych predpisov sa to bude riešiť, toto ešte nemáme doriešené. Potom ešte metódy platby ak sa e, všetky metódy platby e, neponúkajú v celej Európe. Napríklad my máme e, taký, taký systém, ktorý napríklad vôbec neexistuje v Taliansku, tak ako to bude vyzerať v praxi? Toto sú otázky, mm, ktoré takisto vedú k rôznym otázkam. Ak teda nemožno vlastne použiť niektoré metódy platby. No a potom E, ako sa e, bude overovať ten platobný proces, ako bojovať proti e, zneužívaniu platieb online. A potom ešte ďalšia otázka. Predajca má povinnosť uhradiť náklady na vrátenie tovaru od spotrebiteľa výrobcovi. Ale opäť, ktorý, ktoré právne predpisy ktorého štátu budú Eh, platiť. Keď to napríklad bude medzi Nemeckom a Gréckom, tam je, eh, sú náklady na prepravu podstatne vyššie. Eh, takže komisia by mala veľmi konkrétne odpovedať na konkrétne otázky, ktoré si kladú tisícky firiem a spotrebiteľov. A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, čisté skopírovanie smernice o službách nie je tým vhodným riešením. Treba E, e, si uvedomiť, e, že napríklad tam nie sú obsiahnuté sociálne služby a zdravotnícká starostlivosť, takže by sme sa mali poučiť z predchádzajúcich chýb a ja by som ten rozsah pôsobnosti chcela mať širší, pokiaľ ide o toto nariadenie. Andrea Schwab. Andrea Schwab. Ďakujem pekne, pani predsednička prvom rade by som e, e, chcel vyzvať e, väčšie načenia, keď rokujeme o tomto návrhu. Máme teraz určitú súhru medzi smernicou geoblokovaní a ďalšími smernicami, ktoré sú relevantné pre vnútorný trh. Je tu úzka súhra, to treba doladiť, ale EPP a o tom hovorila Rúža Akoraz Bund, chceme, aby vnútorný trh bol jednotný, aby všetci občania Európy mohli e, rovnakým spôsobom využívať jednotný trh. Týka sa to napríklad aj e, návrhov e, pri geoblokovaní. To bude zložitejšie, pretože tu sú viaceré právne e, problémy právnej povahy, nie len v samotnom e, návrhu, ale aj v ďalších e, súvislostiach. Ale čo je najdôležitejšie, domnievam sa, musíme to zjednodušiť pre našich občanov. Napríklad ja pochádzam z Kielu a jeden obchod Drogery Mart e, je jedným z najväčších v Európe. Mnohí Francúzi tam nakupujú. A keď prídete autom, môžete to tam kúpiť lacnejšie, ale čo je komické, e, na internete to nie je možné. A to nemôže byť obsahom e, nášho návrhu pre digitálny svet. Čo konkrétne, o čo konkrétne sa musíme pokúsiť, aby na kupujúci, keď sa e, e, e, nachádza v krajine predajcu, potom bude platiť právo tam, kde má predajca svoje sídlo. A či môžeme nepriamo akceptovať nejaké zmeny v nariadení RIM 1? a uplatniť právo e, e, krajiny, kde má sídlo predajca a potom produkt e, sa dodá v rámci zmluvy, o čom hovorila kolegyňa, v prípade návratu chybnej, chybného tovaru, to ešte nie je upravené. Budeme o tom diskutovať, budeme sa ešte sporiť, ale sú tu viaceré veci, ktoré by sme mali urobiť, aby sme zjednodušili život pre občatov. Keby sme v článku 3 nemali automatické e, presmerovanie, to by znamenalo, že to, čo sa e, z, e, zdá byť jednoty v Európe, sa zjednotilo v otázke cien. To môžeme iba e, e, uvítať. Takisto podľa úpravy článku 4 myslím si, že táto snaha prináša viac občanom a dúfam, že kolega Ari Mon eh, v nasledujúcich rokoch dokáže to urobiť aj vo vzťahu ukrade. Ehm, mohli by sme mať eh, aj nejaké alternatívne veci. O tom hovorila kolegyňa Koraca Bild eh, v súvislosti s platobnými nástrojmi. Musíme mať na zreteli viaceré možno alternatívne návrhy a snažiť sa o úspešné riešenia. Ďakujem pekne. Evelyn Gebhardt. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som chcela jednoznačne e, povedať, že teším sa, že dostali sme tento návrh, pretože e, e, v posledných rokoch výstavujú viaceré problémy pre našich občanov a musíme jasne povedať, ako ďalej Takže je dobré, že máme takýto návrh a, vidím tu viacero dobré možné prístupy a myslím si, e, že mali by sme pozitívnejšie sa e, k tomu postaviť na rozdiel od e, niektorých vyhlásení, ktoré tu odzneli trošku negativisticky. Takisto v článku 3, kde sa hovorí o automatickom presmerovaní. Myslím si, že to je veľmi dôležitá ústredná otázka čo vnímam e, trochu odlišne, je to oblasť pôsobnosti e, smernice o službách. E, určité oblasti boli vynieté z pádnych dôvodov, pretože sú tu určité osobitosti, napríklad sociálne služby, zdravotnícke služby, alebo rôzne hazardné hry. Myslím si, že mali by sme súhlasiť s tým, že takéto výnimky sú v poriadku aj v súvislosti s geoblokovaním. A ak máme nejaké výnimky, to zistuje väčšiu právnu istotu. Keď e, sa pozrieme, že v geoblokovaní máme jednu výnimku a v službách inú e, výnimku, a tu by som e, nebola proti Samozrejme, smernica o e, službách e, sa tvorila e, v určitom čase a telekomunikačný trh nebol tak rozvinutý ako v súčasnosti a určité možnosti na internete vtedy neexistovali. Musíme sa tomu dôkladne venovať. Kolegyňa má pravdu, keď chceme kupovať software, chceme mať takúto možnosť aj tu v Bruseli, aj keď máte IPP adresu e, na svojom zariadení, ktorá je nemecká. A myslím si, že mohli by sme sa tomu podrobnejšie e, e, venovať v súvislosti s rôznymi úpravami výnimiek. Nemusíme 100% prevziať to, čo obsahuje smernica o službách práve v tejto oblasti, ale pri niektorých výnimkách by, by som nebola proti a vyzývam, aby sme prejavili trošku viac eufórii pri ďalších vystúpeniach, pretože ideme urobiť niečo, čo bude veľmi pozitívne pre našich občanov e, pretože umožníme im e, e, mať skutočný osoch z trhu, ktorý máme v Európe. A bez toho, a samozrejme je to jednoznačne obsahnuté aj v návrhu komisie, aby sme nutili podniky predávať to niekde inde, ale E, v každom prípade, ak sa to predáva, to sa musí byť bez e, akejkoľvek e, diskriminácie. To je krok správnym smerom a na to sa teším. Ďakujem, Roza. Maria Grappini. Kolegyne Grabine. Ďakujem pekne, Viki. Ani neviem, ako môžem vyhoviť Evelín, aby som bola viac nadšená v útorok sme diskutovali o predaji online. E, viedla som túto diskusiu a to, čo znepokojuje e, príslušné odvetvie, je súčasťou e, našich diskusí. Štatistika nie je dobrá. Iba 18% prípada na cezhraničné predaje online. Všetko ostatné prebieha na vnútroštátnom trhu. A Kolega e, sa zúčastnil tejto diskusie a mal možnosť sa oboznámiť s názormi priemyslu. V prípade malých a stredných e, predajov e, cez hraničný predaj tvorí iba 7 Samozrejme, vítam návrh nariadenia. Som presvedčená, že prispieje pozitívne a nebude v rozpore s ďalšími úpravami predaja v režime online musíme e, pomôcť e, predajcom, e, spotrebiteľom. Hovoríme o určitých zárukoch, o harmonizácii. Hovoríme nielen o záručných lehotách a účastníci spomínali, a predajcovia spomínali to, že v režime online, kedy sa predávajú aj rôzne E, e, falšované, e, neautentické výrobky. Už viackrát sme hovorili o tom, že komisia by mala prehodnotiť e, e, rôzne výnimky a nemáme teda rovnaké stanovisko ohľadom rozsahu pôsobnosti. Treba však posilniť ehm, dôveru e, spotrebiteľov, ale aj malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o cezhraničný predaj. E, opakujem, že predávajú iba 7 e, svojho odbytu cezhranične. Mali by sme zjednodušiť takýto predaj, znižiť náklady a chceme posilniť predaj v režime online ak e, spotrebiteľ to kúpi e, e, online a bude musieť zaplatiť vrátenie tovaru do Nemecka, nebude to chcieť kúpiť a na to musíme klasť osobitný dôraz. Čiže aká legislatíva bude riešiť prípady porušenia práv. A prostredníctvom tejto legislatívy musíme nájsť tú správnu rovnováhu medzi záujmami e, spotrebiteľa a predajcu. Napokon sme výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. A e, samozrejme dôverujem pani spravodajkyni, ale prečo by sme nemali položiť otázku e, komisii? Treba totiž urobiť maximum, aby táto, toto nariadenie prinašala pridanú hodnotu bolo v súlade s ostatnými smernicami a nariadeniami. V opačnom prípade m, mm, pôjde iba o ďalšie paperovanie, bez toho, aby sme zjednodušili život e, jednak e, kupujúcich, jednak predajcov, aby sme posilnili dôveru, ktorá chýba online. Kaja Kalas. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité pochopiť, že sú tu dve e, strany. Strana e, podnikateľská a potrebiteľská z hľadiska podnikov. E, treba rozanalizovať, prečo spoločnosti siahajú po geoblokovanie. Ak je to odôvodnené, budú sa stále o to snažiť. Pretože v opačnom prípade E, to nebude mať e, pre nich zmysel. Každá e, spoločnosť sa snaží to maximalizovať, maximálne veľa predať a ak to blokuje s prihľadnutím na geografickú príslušnosť, to musí mať nejaký dôvod. Samozrejme je v záujme spotrebiteľov aj podnikov, aby sme zjednodušili prístup online, aby sme zjednodušili mobilné platby, aby E, podniky e, mohli jednoduchšie predávať a spotrebitelia kupovať. Musíme pochopiť, že e, podniky odôvodnenie majú výhrady voči predajú spotrebiteľom z iných členských štátov. Okrem iného to znamená, že budú musieť plniť požiadavky vnútroštátnej úpravy svojich spotrebiteľov, či už ide o ekologické dopady alebo označovanie výrobkov. A preto e, treba e, zvážiť e, záruky v prípade pasívneho predaja, pretože v prípade pasívneho predaja bude platiť úprava krajiny sídla z podniku, pretože práve spotrebiteľ prichádza na sajt spoločnosti, kde kupuje tovar. Ale samozrejme spotrebiteľ musí poznať e, svoje práva a povinnosti. Niekedy e, kupujete online veľmi rýchlo, Kliknite na niečo, uvediete svoje platobné údaje, ale nedostávate informácie o tom, a čo sa stane v prípade, že sa ukáže, že výrobok je chybný. To znamená, že spotrebiteľ musí dostávať informácie vopred, ešte pred samotnou transakciou. A ešte dve menšie poznámky. Už som uh, hovoril o tom, uh, uh, že nechápem, prečo dopravné služby nespadajú pod rozsah pôsobnosti, pretože sú tu webové stránky, ktoré používajú eh, spotrebiteľa a mm, mm, pre spotrebiteľa je to veľmi dôležité. Na druhej strane treba eh, zabezpečiť, aby nedochádzalo k eh, diskriminácii s prihľadnutím na telefónne číslo, pretože Eh, po skončení eh, roamingových poplatkov eh, ľudia budú sa viac spoliehať na svoje mobilné telefóny a to sa nemusí, nesmie stať základom pre diskrimináciu. Ďakujem pekne, Liki. Viki, kolegyne Gebhardt vyzvala nás, aby sme niečo robili a to, čo robí pani Gebhardt, pra, urobím E, vyzývam teda kolegov, aby e, v tomto dôležitom spise e, geoblocking hovoríme o trhu, ktorý ešte neexistuje a je dobré, aby Európska únia kreatívne vytvárala veci, ktoré ešte neexistujú. To bude na prospech nielen spotrebiteľov, ale aj predajcov. Čiže vytvoríme digitálny trh, ktorý má obrovský potenciál. Takže ja som euforisk E, e, nadšenie naladení. E, treba e, aby sme v novej legislatíve hovorili nielen o tom, ako uplatňovať existujúce ideje, ale prichádzali s novými kreatívnymi riešeniami. A teraz otázky, ktoré sú menej pozitívne, ale je to v podstate veci v prípade geoblokovania ide otázku uplatniteľnosti práva a v prípade vnútorného trhu nie je dobre, ak e, spotrebiteľ alebo predajca si budú stále e, e, klásť otázku, ktoré bude rozhodné právo. To nie je prospešné pre celý európsky trh. A v súvislosti s tým, E, s geoblokovaním e, môžeme zvážiť, že rozhodným právom bude právo predajcu, ak e, sa to predáva kupujúcemu v inej krajine, ale nedodáva to tam. Čiže treba tu rozlišovať medzi právom spotrebiteľom, čo je upravené v naredenie Rím 1 a právom e, rozhodným pre e, predajcu, ktorý predáva, ale nemusí e, dodať. Napríklad, ak niekto predáva mobilný telefón v Nemecku niekomu do Portugalska, to nie znamená, že to musí dodať do Portugalska. S tým aj súvisí samotná myšlienka geoblokovania osobne to považujem za nejasné. Chcel by som požiadať komisiu, aby to potvrdil, že bude platiť v takom prípade nemecké právo, ale je tu e, rozdiel v porovnaní s, e, so zmluvou, kde sa to musí dodať e, do inej krajine ale v niektorom prípade niektorí to kupujú v Nemecku, musí tam aj vycestovať, aby e, dostal ten tovar. Tu je určitý rozdiel. Takže pýtam sa komisie, ako to vníma. E, ale je to jednoduchšia myšlienka, e, či pôjde o harmonizáciu v prípade digitálneho obsahu, ak budeme mať dostatočnú odvahu, aby sme zavili takúto harmonizáciu Samozrejme, treba e, to konzultovať ako bývalý e, advokát. E, chápem, že to môže nejakým spôsobom narušiť zmluvné právo. Viacerí kolegovia nastolili túto otázku v súvislosti s nákladmi na spätnú prepravu tovaru to musíme dobre naformulovať, aby spotrebiteľ napokon ne, nemusel to dvakrát e, e, platiť. A chcel by som e, všetkých kolegov vyzvať na to, aby sme mali jednoznačné a jednoduché pravidla, ktoré budú prospešné pre všetkých. Yeah, thank you, Chairman. Uh, Ďakujem, pani predsednička, budem stručný. Roza už spomenula že aj v Dánsku o tom prebiehajú veľmi rúce e, diskusie, takže budem pokračovať po dánsky, lebo mám aj posluchačov. Hvad e. e, e, Mr. Schwab og, har også har sagt, at vi... Základným základná myšlienka je e, veľmi dobrá a je skvelé, že napokon e, e, prichádza nejaký návrh, že niečo sa deje. Budeme sa snažiť šíriť medzi verejnosťou vedomosť o tom, že ide o niečo dobré. Musíme brať ohľad na predajcov, na spotrebiteľov Musí to byť e, e, prospešné pre e, obidve strany, pre spotrebiteľov a predajcov. Takže poprosím vás, aby sme nejako umelým spôsobom nedelili to na záujmy spotrebiteľov a práva predajcov. Ide o spoločný záujem. E, pokiaľ ide o povinnosť predať, tu mm, podľa mňa musíme odstraniť. Musíme e, vypustiť e, túto povinnosť, ale existujú ďalšie dobré veci, ktoré by sme mohli do toho zapracovať. Ale ako už som povedal, v zásade e, je to veľmi pozitívne že máme niečo mm, dobre pre spotrebiteľov a predajcov. I'm just taking a view on whether or not we wait to take the commission or we go straight to the... Neviem, či dáme slovo komisii, alebo pristúpime hneď k hlasovaniu. So we'll come to the commission. Yeah, but you have another report. Thank you. We'll come to the commission. You have the 112. Uh, um, thank you, Chair. Takže najskôr ešte dostane slovo komisia. Ďakujem pekne. Pani predsednička, aj spravodajkyne ďakujeme. Zaznelo tu mnoho otázok, pokúsim sa na ne odpovedať, pokiaľ to bude možné. Poprvé, tento návrh je prvým krokom. Je to prvý krok musíme zosúľadiť záujmy spotrebiteľov aj obchodníkov. Niektorí tvrdia, že by bola možno potrebná väčšia harmonizácia v iných oblastiach. Komisia sa zatiaľ touto cestou neuberala, pretože ak by to urobila, musela e, by e, presadiť rozhodnutia, ktoré by si vyžadovali jednomyselné rozhodnutia v rade napríklad v otázkach DPH. My teda vychádzame z aktuálnej situácie a vychádzame z toho, čo máme k dispozícii teraz. Ďalej druhá vec, rozsah pôsobnosti, spravodajkyňa to spomenula. Niekoľko poznánok k tomu. Zdravotná starostlivosť. Ja by som mohla zdôrazniť, že zdravotná starostlivosť bola vyňatá z rozsahu pôsobnosti smernice o službách. Pani Geparci to iste veľmi dobre pamätá a Európsky parlament a Rada schválili smernicu o právach pacientov ktorá hovorí o práve týchto právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ďalej druhý sektor, ktorý tu zaznel, sektor dopravy. Už existuje aký eh, pri leteckých spoločnostiach, pri pozemnej doprave. Jediný sektor dopravy, ktorý chýba, je železničná doprava a začiatkom roka 2017 komisia v tomto smere pripraví návrh v kontexte dopravnej politiky ďalej. Tá telekomunikačný sektor, to bol tiež spomenutý. Od 14. oktobra máme už zverejnený nový telekomunikačný balík. Ide o kódex elektronickej komunikácie, konkrétne článok 92 hovorí tiež, e, že aj pre sektor telekomunikácií e, sa e, stanoví konkrétne ustanovenie. Ďalej, autorské práva aj toto bude dôležitá téma pri diskusiách. Chápeme to tak, že máte isté očakávanie sa s tým, že balík eh, autorských práv v septembri už mal obsahovať nejaké konkrétne riešenia. V tomto návrhu hovoríme, že si chceme ponechať eh, o niečo viac času. revizná doložka je stanovená na roky. Nechceme sa samozrejme predtým nejako schovávať, eh, ale keď sa pozrieme na knihy, na hudbu, na videohry, autorské práva, v týchto sektoroch a segmentoch sú úplne odlišné. Nedá sa nájsť eh, to univerzálne riešenie, mm, pretože aj záujmy jednotlivých aktérov sú dosť odlišné. Myslíme si, že by bolo teda na mieste eh, venovať tomu trochu viac času a neunáhliť to v tomto návrhu. Ďalej, ďalšia téma, ktorú spomenula aj spravodajkyňa, zmluvná sloboda a článok 4 smernice, pardon, tohto návrhu Článok 4 je tu nosným ustanovením. Je toto kľúčové ustanovenie tejto súvislosti. Nezabúdajme, že my by sme chceli rozvíjať ďalej jednotný trh. Niektorí tvrdia, že tento trh neexistuje. Nie. Nezabúdajme na to, že vďaka Európe 35 eh, našich občanov cestuje aspoň raz ročne 16 občanov eh, nakupuje cez hranične na internete, aj keď eh, by sa dalo predpovedať, že bude viac, je ich menej 8 firiem poskytuje eh, svoje služby a tovary na internete, teda to sú čísla naozaj veľmi nízke. Musíme vychádzať z praktických potrieb týchto subjektov. Veľmi ochotne s vami budeme na tomto ďalej spolupracovať. Myslím, že občania, spotrebitelia očakávajú, že jednotný trh e, bude fungovať a bude zodpovedať ich potrebám. Musíme predchádzať nejakým zbytočným frustráciám našich spotrebiteľov. Niektorí už spomenuli e, prenajmanie aut e, či park voľného času vo Francúzsku. Verejnosť tomu venuje obrovskú pozornosť. Komisia prijala isté rozhodnutia, keďže tam boli nezrovnosti v cenách. Ďalej praktické aspekty pre obchodníkov sme radi, že v tomto sa zhodneme. E, nemala by vzniknúť povinnosť poskytovať tovaria služby na cestraničnej úrovni. Z pohľadu komisie tento návrh neobsahuje ani mm, povinnosť vrátenia alebo stiahnutia v prípade poškodeného produktu napríklad medzi Holandskom a Bulharskom keď si niekto z Bulharska kúpi niečo z Holandska, um, nebude sa to posudzovať zranične, bude sa tu vychádzať z legislatívy predajcu. Pani predsednička mi dáva návo, aby som už ukončil svoje vystúpenie. Teda zúrazňujem ešte raz, že sa bude vychádzať z legislatívy krajiny obchodníka. Nebude sa to v tomto smere komplikovať ďakujem pekne. Ešte budeme mať celkom iste priestor o tejto téme diskutovať. Zrejme by som mala dať slovo spravodajkyni, ale už naozaj nemáme čas, preto ak to nebude vadiť. Dobre, takže spravodajkyni sa chcem len poďakovať. Je mi ľúto, že nemám čas na odpovede. Dúfam, že sa budem môcť aspoň poďakovať kolegom za túto zaujímavú diskusiu, ktorú som si pozorne zaznamenala. Dúfam, že sa nám podarí prediskutovať túto tému dôkladnejšie. Vidíme totiž všetci, a aká dôležitá a zložitá zároveň je táto téma. A tiež, ako všetci vidíme, potrebujeme na to dostatok času. Musím ešte raz dôrazniť, e, že sa nikam neponáhľame, ani komisia sa nechce ponáhľať tejto veci, aj čo sa týka obsahov, ktoré podliehajú autorským právam Musíme sa snažiť teda pracovať všetci spoločne rovnakým tempom. Dúfam, že sa nám podarí nájsť e, ešte dostatok času na diskusiu o tejto téme bez e, toho, aby sme boli pod časovým tlakom. Áno, celkom iste si tento čas ešte nájdeme. Máme 10 minút pred hlasovaním, máme prezentáciu komisie o delegovanom nariadení o elektronických volaniach a najmä v súvislosti s číslom 112. Teda, prosím, láskavo sa utíšte všetci v sále, pretože téma núdzových služieb v vozidlách a, a pri nehodách je veľmi vážna téma. Odozdávam hneď slovo Barbare Bonvisto, aby nám priblížila túto tému. Ak by to stačilo 6 minút, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň všetkým. My sme pripravili PowerPointovú prezentáciu. Chápem to tak, že budeme musieť hovoriť stručne. Tá prezentácia bude k dispozícii na stránke. Ja len zhrniem stručne jej obsah. Už e, sa snažíme e, prezentovať v praxi Rozhodnutie, ktoré vyplýva z porozhodovania, ktoré bolo zverejnené v maji 2015, už bolo schválené aj implementačné nariadenie a teraz e, vám tu predkladáme delegované nariadenie. Sme v kontakte aj s členskými štátmi, s aktérmi z členských štátov. Sme v úzkom kontakte aj s vami. Prebehlo viacero stretnutí pod zaštitou sekretariátu výboru IMCO v rôznych aspektoch tohto návrhu sme boli tiež v kontakte s Európskym dozorným e, úradníkom pre ochranu údajov a tiež e, s pracovnou skupinou článku 21. Čo sa týka obsahového hľadiska, našim cieľom aj pri tomto delegovanom akte je, aby bola čo najvyššia miera ochrany bezpečnosti, aby tieto systémy boli čo najefektívnejšie a zároveň sa snažíme znižovať e, záťaž na výrobcov. Vychádzali sme e, z plných kreštestov, e, e, tým už sa vozidla podrobujú, ale z testovania tohto elektronického volania vidíme, že pri kolizných konfiguráciách sú podmienky ešte zložitejšie než pri týchto zdražkových testoch. Taktiež sme vykonali testy, ktoré sa týkali automatického spustenia a taktiež audio systému vybavenia, to tiež úzko súvisí s efektivnosťou tohto systému núdzovej pomoci v prílohe. Možno si spomínate, e, o tom sa diskutovalo v procese spolurozhodovania, teda v prílohe sa hovorí o službách e, spoluexistencii e, služieb z tretích strán. Tie sú veľmi relevantné pre niektorých výrobcov a tiež aj v kontexte služieb 112. Musíme zaistiť, aby v prípadoch že tieto systémy tretich strán nebudú fungovať, tak sa automaticky spustí systém volenia 112, ale aby vždy v danej chvíli fungoval a bol zapnutý iba jeden systém. No, čo sa týka mechanizmu automatického spustenia, dosť sa diskutovalo o tom, či elektronické volania by sa mali spustiť iba pri klasických eh, nastaveniach zrážkových testov alebo tiež v situáciách, ktoré e, nie sú podobné týmto klasickým alebo majú nižšiu závažnosť. My si myslíme, že e, aj keď tento systém e, elektronického volania by mal fungovať aj v iných situáciách, tu nežiadame o plné testovanie, iba o, o dokumentové podloženie toho, že je možné pokryť aj tieto ďalšie nastavenia možných incidentov ďalej. Čo, čo sa týka požiadaviek kompatibility so systémami Galileo a EGNOS na lokalizáciu, Tiež sa hovorilo o tom, či sa majú zahrnúť aj ustanovenia o pravidelných technických kontrolách. Napokon sa rozhodlo tak, že e, isté, že v prípade zlyhania bude potrebné zvesiť varovanie a tiež by mal fungovať e, systém samotestovania čo môže byť eh, základom pre pravidelné technické testy. Ale nezahrnuli sme to preto, že eh, nemali sme dostatočný právny základ. Možno sa to v budúcnosti napraví. Ukáže sa, či to bude musieť eh, zahrňať aj elektronické volanie a potom sa to tiež prispôsobí aj v znení Ďalej príloha o ochrane súkromia a ochrane údajov. Je to pre nás veľká výzva, pretože poprvýkrát eh, je to obsenuté v takomto návrhu. Celkom by ste by to nemalo byť jediný prípad, pretože automatické posiedla budú musieť byť zahrnuté do tohto systému budúcnosti. Eh, chceme využívať poradenstvo expertov v tomto smere zo sektora ochrany údajov. A ešte k výnimkám. Už je mnoho výnimiek v texte spolurozhodovania. Jediné výnimky, ktoré sú v tomto delegovanom akte, sa týkajú uh, starších vozidiel. E, očakávame, že to celé rozhodnutie by sme mohli zverejniť e, niekedy v novembri. Olga Sehnalová. Za slovo. Ďakujem pekne, ďakujem komisii za prezentáciu. Mne budú stačiť dve minútky na to, aby som sa vyjadrila ako spravodajkyňa. Európsky parlament spolu s radou poverili komisiu vypracovať technické požiadavky a skúšobné postupy, aby bolo e, zaistené riadne fungovanie palobného systému tiesňového volania e-call ktoré vie, že využíva linku 112 a tiež, aby tento systém fungoval podľa zásad ochrany súkromia a osobných údajov. Ako tu už zaznelo, toto nariadenie v prenesenej právomoci definuje viacero technických, ale veľmi dôležitých aspektov tohto systému elektronického volania. Ja ako spravodajkyňa musím vyjadriť plodovanie nad tým, že Komisia tento vykonávací akt neprijala v stanovenom termíne, asi to do 9. júna a zaujímalo by ma, čo spôsobilo e, toto trojmesačné oneskorenie oproti stanovenému termínu. Ďalej ma upozornili správneho e, oddelenia v Európskom parlamente na to, že jeden použitý e, termín nie je vhodný. Nechcem tu zachádzať do zbytočných podrobností, ale Právna služba parlamentu sa v tomto smere obráti na príslušné oddelenie komisie a požiada o objasnenie. V priebehu celého legislatívneho procesu sme sa tu v parlamente zhodli na tom, že palubný systém elektronického volania, ktorý bude využívať linku tiesňového volania 112, je systém núdzových situácií a ako taký si vyžaduje čo najvyššiu možnú úroveň spolahlivosti. Sme presvedčení o tom, že je nutné zaistiť presnosť aj kvalitu minimálneho súboru informácií hlasového prenosu a tiež vyvinúť jednotný systém testovania. Európsky parlament v tomto smere v úvodnom ustanovení apeloval aj na dôležitosť vykonávania pravidelných technických prehliadok systému. Preto považujeme za žiaduce, aby komisia potvrdila, eh, že toto nariadenie plní stanovený cieľ a síce, že stanovuje maximálne požiadavky na zaistenie vysokej životnosti a trvanlivosti palubného systému e-call. Na záver sa chcem poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam z výboru IMCO a tiež e, angažovaným spravodajcom z výboru LIBE a TRAM a tiež sekretariátom, ktoré v prípravných fázach využili rôzne možnosti e, pripomienkovať e, tento vznikajúci text. Ďakujem pekne za pozornosť. Um, would anybody else like... Ešte niekto e, sa chce vyjadriť? Ja by som mala jednu poznámku, ak dovolíte. Možno toto nesprávne pochopila, ale trochu ma znepokojuje to, čo ste povedali o incidentoch, e, ktoré nie sú e, vysoko závažné. Isté, že ak ide o závažný incident, chceme, aby tento E, systém nutového volania za pol spustil, ak e, niekto narazí do nákupného vozíka napríklad, alebo keď niekto zozadu do niekoho buchne v nie príliš vysokej rýchlosti, niekto nie je zranený, to by nemalo zapnúť toto nutové volanie a ak sa to zapne, tak to bude spôsobovať e, obrovskú záťaž pre naše služby núzovej pomoci a nebudú schopné sa s tým vysporiadať. Teda bola by som rada, keby sa to stanovilo na tej správnej úrovni a aby prebehlo e, optimálne testovanie celého systému ešte predtým, než sa to spustí, pretože ak sa tá hranica stanoví príliš nízko, vieme, že chceme chrániť ľudí pri skutočných e, nehodách, incidentoch, ale ak tá hranica bude príliš nízka, aj to môže mať ďaleko siahle e, dôsledky pre naše systémy núzovej pomoci. Ďakujem pekne za vašu otázku. Je to jedna téma, o ktorej sa diskutovalo a všetci súhlasia s vami v tom, že by sa malo predísť zbytočným spúšťaním tohto systému volania. Je to v prílohe 5. Výrobca musí preukázať dokumentáciu a tiež plánovaciu stratégiu, aby sa predišlo zbytočným spúšťaním tohto systému núzového volania. A čo sa týka vyjadrení pani Sehnalovej, ďakujeme vám za spoluprácu v celom tomto procese. Je pravda, že e, sa to celé trošku oneskorilo. Ukázalo sa, že to bolo dosť e, odborne zložité a lehota, ktorá bola stanovená, bola dosť e, krátka, ale veríme, že keďže návrh je predložený už istý čas a očakáva sa plnenie v praxi až od roka 2017 iba pre nové druhý vozidiel, e, že celý sektor automobilového priemyslu bude mať dostatok času sa prispôsobiť novým podmienkám. Ďakujeme pekne. Mm, úplne nádherne nám to časovo vyšlo. Dokonca máme ešte minútku predtým, než je naplánované hlasovanie. Um, voting on the opinion on um, We're voting on the Takže budeme hlasovať o stanovisku ZULO. Takže stanovisko pána Zulu o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Ďakujem, Marko. Keď si všetci sadnú, tak e, kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, e, prijaté pozmeňovací e, návrh 155 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 5, 6 za, proti, zdržali sa e, e, e neprijatý, e, kompromis 3 e, za, proti, e, zdržali sa prijaté, 1, 8, 2 za, proti, zdržali sa neprijatý, 1, 8, 3 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutí, ale skontrolujeme si to. E, kompromis 4 za, proti, e, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý 8 za, to je oddelené hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa, e, prijatý. 2, 2, 0 za, E, proti, zdržali sa e, zamietnutí 222 za, proti, zdrž- e, kontrolujeme to. Passes. Že by bol prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý. 239 za, proti, e, skontrolujeme. Um, rejected. Je to zamietnuté. 2,06 za, proti, zdržali sa zamietnutý. zamietnutí. Skontrolujeme si to. Takže zamietnutý. 2 za, proti, zdržali sa kontrola. passes takže prijatý. Ale takže je to prijaté. A ak vám nefunguje e, e, karta, tak e, vás kontrolujem. Takže 2, 4, 1, prvá časť za, proti, držali sa, mm, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdr- proti, kontrolujeme to. Takže je prijatý kompromis 11. To sú dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 247, 248 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže kontrolujem kompromis 12. To je ten ďalší. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 13, je to po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, e, prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa, e, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Ehm, pozmeňovací návrh 47, to je stále 4, takže mm, za proti, skontrolujeme si to. Takže ehm, zamieta sa Takže prepačte. Takže znova, znova to urobíme. Pozmeňovací návrh 47, elektronické hlasovanie. Dobre? Ešte ďalšia osoba, ešte ďalší človek. Ešte tam jeden chýba, nie? Takže hlasovanie je ukončené a zamieta sa. Pozmeňovací návrh 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 46 za, proti, e, zamieta sa 44 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 6 za, pardon, 16 od posledníka za, proti, zdržali sa prijatí, 52 za, proti, zdržali sa E, zamietnutý 53 za, proti. Skontrolujeme si to. Päťdesiattri. E, zamieta sa. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 69 za, proti, zdržali sa mm, zamietnutí 71, 70, 7-0 hovorí rečnička, za, proti, zdržali sa zamietnutí 71, za, proti, zdržali sa prijatí 68, za, proti, kontrola. Takže to bude zamietnuté. 74 za, proti, skontrolujeme si to, 74. 74, opakuje rečnička, prijaté. Kompromis 19. Sedemdesiat tri O tomto budeme hlasovať za. 7.3 pred kompromisom 19, takže 73 za, proti, kontrola. Zamietnuté. 16 sa, prepačte, kompromis 19 ešte predtým. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa prijaté kontrola zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa zamietnuté. 109 za, proti, kontrola. Zamietnuté. Kompromis 1-1-1 za. 1-1-1. Takže za, proti. Zdržali sa, kontrola. Prijaté. 24. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 9. Ale ešte tam máme 1, 1, 6 ako dodatok. Za, proti, 1, 1, 6. Tam sa má dodať spojenie in addition. 1, 1, Takže kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh. No, takže skontrolujeme. Je to prijaté. Dobre. Pozmeňovací návrh 9 a prvá časť a 72 e, do, dovedná za, proti, zdržali sa prijaté 1, 2, 6, pozmeňovací návrh 1, 2, 6, 1, 2, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 25, e, za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 3, 1, za, proti, zdržali sa. Kontrola. Ešte dvaja. Hotovo. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 3, 2. Za. 132. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 133. Za proti, zdržali sa jednuté, kontrola. Takže zamietnuté. A ešte tam je, a tam bol jeden človek navyše. To, to, a to nie je možné. ZPP. E no v každom prípade uh, zamieta sa 1, 3, 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 136 a 137 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 138 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa 140 za, proti, zdržali sa, zamieta sa a e, to definitívne stanovisko. Áno, ďakujem. Ďakujem, Marko. Ďakujem Markovi Zulovi. Dobre. A teraz e, kalendár stretnutí roku 2017, e, je hlasovanie, kto je za. Musíme to robiť elektronicky, proti, výborne. Takže to máme hotové.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 ďalší bod e, programu rokovania je e, stanovisko ohľadom Európskej ohranej únie a spravodajkyňa je Lára Komi. Prosím všetkých, ktorí odchádzajú, aby odchádzali pokiaľ možno čo najväčšej tichosti. Takže dve minútky. Thank you very... Ďakujem vám. A teraz dám slovo hneď Lare Komi. Toto je stanovisko o Európskej obranej únie. Gestorský výbor je SD, e, CD výbor a je to podvýbor AFETu a AFED môže posúdiť naše stanovisko. Pani Komi mm, predložila stanovisko 2. júla. Máme 97 pozmeňovacích návrhov, takže e, ide o pozmeňovacie návrhy k správe Komi o e, Európskej obrany únii. E, Lara Komi, ďakujem. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým e, za pozmeňovacie návrhy. Sú, je ich 97, ako ste povedali, my už sme ich analyzovali a takisto sme pre, e, realizovali celý rad stretnutí tieňových spravodajcov a teraz sme v záverečnej fáze toho, čo by malo viesť k správe. No a už máme celý rad kompromisov, ktoré sa teraz dopracúvajú Takže máme veľmi dobré načasovanie, aby sme mohli 11. oktobra hlasovať. Ďakujem všetkým za zapojenie do práce na tomto e, spise, ktorý je veľmi dôležitý a je stále veľmi aktuálny, najmä v období e, teroristickej e, hrozby a v období harmonizácie obrany únie. Ako ste povedali, pani predsednička, 11. Eh, hlasovanie eh, v INKO a potom v novembri eh, na plenárke. Va bene. Dobre. Maria Grapini. Ďakujem, Vicky prvom rade. Ja som tieňová spravodajkynia a chcem Lara, Lareko mi poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a poďakovať kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy SND 22 pozmeňovacích návrhov a e, myslím, že sa nám v rámci kompromisov podarí nájsť čo najlepšie riešenie. A e, teraz ale povedzme si niečo o niektorých princípoch SND. E, toto stanovisko k správe, aby to bolo správne e, pochopené, nemá za cieľ vytvárať žiadny konflikt. A ja chcem Láre poďakovať za to, že mnoho kompromisov zohľadnila my by sme jednoducho chceli mať e, lepšiu harmonizáciu, aby bola menšia fragmentácia v trhu, pokiaľ ide o obranný priemysel e, a e, aby sme aj v legislatíve mohli riešiť financovanie výskumu a vývoja obranných technológií. Pre našu skupinu je veľmi dôležité um, aj to, čo sa e, píše v odseku 7 o e, ilegálnej migrácii. To by sa malo nahradiť iným e, spojením. Tam je prepojenie, hovorí sa o prepojení medzi ilegálnou migráciou a terorizmom. To je veľmi nešťastné v tejto chvíli najmä. Takže dúfam, že sa podarí nájsť iné znenie v odseku 7. A v našich pozmeňovacích návrhoch sa zameriavame na fragmentovaný trh v oblasti e, obrany a väčšina e, kontraktov sa podpisuje na vnútroštátnej úrovni. A práve preto potrebujeme pre obranný priemysel e, vnútorný trh. Hovorilo sa takisto o problémoch súvisiacich s potrebou aktualizovať legislatívu a asi budeme potrebovať E, spoločné európske normy na certifikáciu a vydávanie osvedčení, aby to zabezpečilo e, bezpečnosť e, pre občanov Európskej únie. Ďakujem vám, toto bude veľmi dobrý, dobré stanovisko určite. A výbor AFED sa samozrejme bude týmto zaoberať, pretože obranný priemysel potrebuje nefragmentovaný trh. Trh, ktorý je takisto aj otvorený malým a stredným podnikom. Ďakujem vám. Emma McClarkin. Emma McClarkin. Ďakujem eh, spravodajkyne tenevým spravodajkom. Mali sme veľmi produktívnu schôdzu tenevých spravodajcom tento týždeň a som eh, rada, že rozsah eh, tohto návrhu sa zúžil a sa sústreduje najmä na trh i keď e, sú tu ešte viaceré také náročné e, e, veci, ale aj tak je to v lepšej forme. Máme tu viaceré dobre pozmenujúce návrhy, najmä pokiaľ ide o otvorenie sieti dodávateľov verejného obstarávania a podpory výskumu a vývoja v oblasti obrany, najmä podporujem kompromisný návrh, ktorý zvýrazňuje úlohu malých a stredných podnikov. E, e, viaceré, viacere malé a stredné podniky majú problémy zapojiť sa do väčších e, projektov a je tu určitý návrh. Napriek tomu máme viaceré výrazné výhrady a viaceré veci nás nepokojuje. Najprv, pokiaľ ide o úlohu Rady členských štátov v oblasti politiky, to stále spada do pôsobnosti členských štátov a je absurdné, že ich ignorujeme a jeden z kompromisných návrhov e, e, e, vyzýva k tomu, aby sme odstranili neoprávnené výhrady členských štátov, ale chceme posilniť trh v oblasti obrannej bezpečnosti nielen na prospech politiky Európskej únie, ale na prospech schopnosti členských štátov a ich priemyslu. Je tu aj určité znepokojenie ohľadom centralizácie. Samozrejme, vítame väčšiu súdržnosť ale ak budeme si počínať mimo NATO, e, musíme si uvedomiť, nemôžeme e, konať bez svojich spojencov a partnerov a musíme podporiť aj vzájomné uznávanie e, noriem v oblasti obrany. Európsky trh musí byť silný, ale obranný priemysel musí byť konkurenceschopný po celom svete a to zahrňa aj medzinárodné normy, normy NATO. Musíme pri najmenšom to zobrať na vedomie. Je to záležitosť obchodu a hospodárskej súťaže, e, ale Európska únia musí e, byť súčasťou celosvetových noriem. A nie smeme e, Mm, pripustiť e, duplicitu medzi e, snahou členských štátov a NATO. E, tomu sa venujú viaceré mm, členské štáty. Mm, snažíme sa vyhnúť sa duplicite medzi snahami členskej štátov a NATO a nesmieme podporovať iniciatívy, ktoré sú zbytočné alebo sú duplicitné. Ďakujeme za to, že ste zohľadnili naše výhrade. dúfam, že takto dopadne aj počas hlasovania. Ďakujem. Kolega Lokár, ďakujem pani predsednička. Ja budem sa vedrovať zhruba v rovnakom duchu, ako povedala eh, kolegyňa pani Marklárkin. Ďakujem eh, pani spravodajkyni. Ďakujem za to, že zohľadnila väčšinu pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sme už diskutovali. Budem stručný. V prvom rade, pokiaľ ide o kompetencie, Myslím si, že im ku neprislucha riešiť vonkajšie hranice alebo migračné toky. Ehm, tam potrebujeme to trošku zlepšiť. Súhlasím e, v tomto zmysle s pani McClarkin. Ehm, treba viac dorazniť e, e, obstarávanie, štandardizáciu a podobne. Ehm, myslím si, že tým vylepšíme kvalitu správy a potom to poviem e, e, po dánsky, v otázky e, Dánska máme určité výnimky, takže to budem venovať aj dánskym občanom. Tieši nás samotná myšlienka, že teraz nebudem hovoriť o Európskej armáde, spolupráca to je dobrá, E, tu sme si zjedno, ale netreba e, opakovať to, čo už sa deje v rámci NATO. To je e, ohniskom našej činnosti. A myslím si, že to musíme jasne viedriť, že nejde o vytvorenie nejakej spoločnej európskej armády. Musíme spolupracovať a posilňovať naše sily v NATO. Kolega Šoltes. E, vážená pani spravodajka, netení spravodajcovia, v prvom e, e, rade ďakujem pani komis za túto spoluprácu, za prípravu konstruktívneho stanoviska ohľadom obrannej únie. Kompromisné návrhy nám celku vyhovujú, väčšinu z nich dokážeme podporiť. Podporujeme prístup spravodajkyne E, e, pre nás je e, v oblasti Európskej obranej únie najdôležitejšie je efektívnejšia spolupráca medzi členskými štátmi. Po našich mojich pozmenujúcich návrhoch sa jasne hovorí o nedostatku transparentnosti, pokiaľ ide o spoluprácu medzi národnými ministerstvami obrany a obranným priemyslom v niektorých prípadoch e, e, korupcia spôsobuje e, neefektívne využívanie verejných prostriedkov a zvýšené náklady pre daňovníkov. Bohužiaľ sa nám nepodarilo jednoznačnejšie viedriť túto záležitosť kompromisných návrhov, ale podarilo sa nám zdôrazniť potrebu transparentnosti a v tomto ohľade E, transparentnosť to je niečo ako svetý grál. Vieme, že existuje, nevieme e, ho nájsť alebo dotknúť sa. A dokážeme náležitým spôsobom e, riadiť výdavky a mm, vyhnúť sa zbytočným výdavkám. Mechanizmus obstarávania by mal pomôcť bojovať s korupciou, podporiť hospodárskú súťaž a vnútorný trh v oblasti eh, obraného priemyslu. V eh, otázkach, ktoré nespadajú pod eh, pôsobnosť IMCO, netreba sa o týchto otázkach vyjadrovať. A preto pre nás by bolo problematické podporiť stanovisko IMCO, ktoré simili migračné otázky s obranou úniou. Čiže isté pripojenie tu existuje, ale nie však v tomto prípade. No Ak nemáme ďalších rečníkov eh, eh, od FNDD a FN, v takom prípade doznáme slovo Andrejovi Švábovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel poďakovať pani spravodajkyni Komi za politické náčenie, za politickú dynamiku, e, ktorá je zastúpená v tejto téme. Domnievam sa, e, že kompromisné návrhy, ktoré 29. čiže dnes e, boli predložené, zobral vietor z plachiet, takže iba niekoľko osobných poznámok nemyslím si, že tu ide o rozdielne pravomoci medzi výborom AFET a našim výborom, ale o to, či e, môžeme v oblasti obranej e, e, dohodnúť sa nielen o samotných pravidlách, ale skôr o politickej vôli členských štátov, aby mohli jednotne k tomu pristupovať ak máme jednotné helikoptéru pre Európsku úniu, ale keď štáty, ktoré si ho objednávajú, majú svoje osobitné požiadavky, to neumožní vytvoriť jednotný prístup. A kolegovia, ktorí hovorili o príslušnosti medzi gešným výborom AFED a výborom pre vnútorný trh, ktorí majú o tom pochybnosti. Myslím si, že základný problém e, spočíva v tom, že v oblasti obstarávania e, e, tu sú dôležité problémy a chýba tu politická vôľa keď my ako politický argument neviedrime jednoznačne túto politickú vôľu a keď jasne nepovieme, že neexistuje alternatíva spoločnej obranej politiky, potom nič tu nedosiahneme Samozrejme, eh, eh, na to je dôležitým pilierom európskej eh, bezpečnosti. A toto je veľmi významné pre NATO, aby Európska únia dobre fungovala a prostredníctvom členských štátov e, mal dobrý prístup k obrannej politike. Potom aj na to bude dobre fungovať, tu nebude žiadne nepochopenie a myslím si, že v plene e, počas e, tej diskusie musíme jasne povedať. Ďakujem. Um, Lisa Jachensari. Kolegyne Jachensari. Ďakujem pekne. Ja nie som sice cynik, ale jeden cynik sa vyjadril, že Európska únia zlyhala v tak mnohých oblastiach a teraz sa to v tejto obranej politike hľadá toto nové smerovanie, to, to nové, tak povediac, niečo, čo by nás zjednotilo a je tu snaha zakryť e, tie zlyhania tým, že sa začína hovoriť o Európskej armáde. Podľa mňa je veľmi pozitívne, že v týchto kompromisných návrhoch sa už nehovorí o Európskej armáde, pretože to spôsobovalo mnoho rôznych nedorozumení. Hovorí sa tu najmä o tom, čo je dôležité pre náš výbor pre vnútorný trh a zdôrazňuje sa teda e, najmä um, harmonizácia v priemysle, v obranom priemysle, taktiež eh, spoločné štandardy na spoločnom eh, trhu, taktiež e, dodávateľské reťazce e, a tiež e, dôvera a tiež podpora spolupráce a nie podpora vzniku armády EÚ. Mm, tak ako už poslankyňa Grapírny sa vyjadrila, nesmieme vyvolávať dojem, že nejaká migrácia by bola nejakým dosným argumentom na vytvorenie takéto armády EÚ. To je predsa úplne šokujúci argument, aj keď sa tu pôvodne objavoval. V každom prípade zdá sa, že vďaka týmto kompromisom e, z tohto návrhu bude vyvážený návrh. Ďakujem. No Ďakujem pekne. Nemáme tu niekoho v mene komisie. Na e, konferencii predsedov výborov spolu e, s pani Margariniovou naposledy v Strasburgu sme mali veľmi zaujímavú schôdzu. Diskutovali sme o spolupráci v Európe v e, obranných záležitostiach. E, táto diskusia bola mimoriadne komplexná, ale aj zároveň citlivá. Ani pani Margariniova nevyužila pojem Európska armáda, tiež hovorila o spolupráci s členskými štátmi z NATO a tom, že uznávame kompetencie NATO v tejto oblasti. A e, je dôležité spolupracovať, ale nie nanúcovať e, harmonizáciu. Samozrejme, spoločné normy, modernizácia, mm, obstarávania, ale chápeme, že obrana je osobitná oblasť. Som rada, že je tu určitý pokrok, i keď e, máme pred sebou e, pomerne veľa práce, aby sme to doladili. Ďakujem pekne za to, že citlivo pristupujte k týmto záležitostiam. Kedy, o tom, e, kedy sa o tom hlasuje? Koncom oktobra. Takže máme ešte trocha času, aby sme sa venovali niektorým e, e, z týchto otázok. Takže späť Lara. Ďakujem. Len niekoľko spresnení. Tie kompromisy sa poslali dnes ráno. Niektorí kolegovia možno nemali ešte čas si ich zobraziť. A veľa tých e, pripomienok vlastne už je vyriešených e, kompromisnými návrhmi, napríklad e, otázka imigrácie, nelegálnej imigrácie. Tam už sa o tom nehovorí. Už od pondelka je tam spojenie, obchodovanie alebo pašovanie ľudí. Pokiaľ ide o kompetencie komis, výbor LIBE eh, sa zaoberá otázkou eh, pristahovalectva. My vôbec nechceme eh, nikomu túto rolu ani tomuto výboru brať. Mm, máme tu kompromisy, na ktorých sa podielali aj iné politické skupiny. Hovorí sa tam o E, príčinách situácie, v ktorej sa Európa nachádza. Jednak hovoríme o terorizme, o pristahovalectve, imigrácii. Samozrejme, toto vôbec nie je nič proti kompetenciám IMKA, ale treba, aby e, tie politické e, posolstva posilnili potrebu obranného spoločenstva. Samozrejme, tu E, Európskej obranej únie. Samozrejme, tu nehovoríme o vytvorení nejakej armády. O tom by potom rozhodoval parlament, ale hovoríme o tom, e, čo teda je predmetom mnohých pozmeňovacích návrhov, o ktorých sa bude hlasovať e, oddelenie alebo spoločne a samozrejme v rámci e, kompromisných návrhov. A ide hlavne o to, aby sa zabezpečila transparentnosť. Ja e, chcem hlavne e, kolegov požiadať tých, ktorí neboli prítomní v pondelok na zasadnutí, aby sa pozreli na kompromisné návrhy, na ktorých sme sa už dohodli, lebo tie obsahujú tie pripomienky a zahrňajú tie pripomienky, ktoré ste vyjadrili. A my sme si už aj na stretnutí tieňových eh, spravodajcov povedali, že niektoré politické línie jednotlivých eh, politických skupín sú iné. Ak eh, nechceme vytvoriť Európsku obranú úniu, tak treba zabezpečiť aspoň koordináciu medzi členskými štátmi. Komisia, pán Jurke, pani Mogherini a aj väčšina e, parlamentných skupín, ale e, sa teda e, uberá týmto smerom. To znamená, treba zabezpečiť koordináciu na európskej úrovni a o tom sa bude hlasovať 11. októbra. A pokiaľ ide o ďalšie otázky k kompromisom, tak som vám k dispozícii.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 Kaja by mala e, nahradiť Ditu, ale poprosím o chvíľku strpenia, musím sa e, zorientovať v podkladoch. I'm just going to let the defense lobby leave the room ponecháme e, nejaký čas na predstaviteľov e, obrannej e, lobby, aby sa mohli odobrať a budeme sa venovať robotom. Okay. So the topic... Takže téma stanovisko k správe z, z vlastnej iniciatívy ohľadom robotiky Dita tu nie je prítomná, ale v Jemene vystupí Kaja. Ďakujem. Budem vystupovať v mene Dity. Ďakujem všetkým, ktorí pred, ste predložili 67 pozmeňujúcich návrhom, vrátane tých kolegov, ktorí nie sú v našom výbore. Na základe týchto pozmeňujúcich návrhov vypracovalo 8 kompromisných. Žiaľ, E, vo väčšine pozmeňujúcich návrhov e, išlo o rovnaké myšlienky, išlo ich sklbenie v otázke e, zamestnanosti, sa domnievá, že zatiaľ, čo mali by sme spomenúť, že nám neprišlo ho, hovoriť o zamestnanosti, netreba to dávať do každého odseku, tak tiež to isté sa týka sociálneho zabezpečenia E, zamestnanosť spada do kompetencie EMPL a to pripravuje vlastné stanovisko a väčšinu pozmeňujúcich návrhov treba smerovať tam a vynechať mimo nášho stanoviska. Takisto sa domnieva, že e, e, otázky, ktoré sa nastolujú, súvisia skôr s politikou zamestnanosti, nie robotiky politika robotiky nie je taká horizontálna ako zamestnanosť alebo politika zamestnanosti netreba eh, to riešiť eh, v rámci politiky robotiky. Treba eh, sa rozhodnúť o tom, netreba sa pýtať robotov, ako meniť dôchodkové systémy, takisto nepodporí také pozmenujúce návrhy, návrhy, ktoré sa domnievajú, že roboty nahradia všetky pracovné miesta. Roboty existujú, a e, aj my sme tu stále všetci a máme svoju prácu. Napríklad e, pri výrobe e, automobilov, kde sa najviac používajú roboty, počet zamestnaných v Európe sa zvýšuje neustále od roku 2008 a tento počet je väčší ako pred krízou a nedošlo v súvislosti s využitím robotov k masovému hromadnému prepušťaniu treba sa adaptovať na tieto zmeny, ale e, treba i podporiť aj tieto pozmenujúce návrhy, ktoré volajú po lepšej odbornej príprave a vzdelávaní. Chápeme, že ide o stanovisko výboru IMKU a preto sa obmedziť na jednoznačné stručné viedrenie Navrhuje kompromisný návrh, e, ktorý e, e, sa venuje ustanoveniu úvodnom ustanoveniu o nezamestnanosti, kde sa hovorí o prípadných budúcich problémoch, ale nepodporuje nejaké ďalšie doplnky nad rámec tohto. Dúfa, že všetky kompromisné návrhy budú priateľné pre naše politické skupiny. Rovnako dúfa, že čoskoro sa dohodneme na záverečnom znení. Ďakujem. Virginie. Virginie? Aha, nie, pardon. Najskôr Jiží pospíšil. Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa podrobne oboznámil s, e, spolu so celou našou skupinou s návrhmi pani Charanzovej. Môžem povedať, že v zásade e, s nimi súhlasím, keďže moje pozmeňovacie návrhy pani Charanzová do textu zapracovala. Teda moje pripomienky sú e, len drobnej povahy a upozorňujú na to, že v niektorých častiach tento v zásade vyhlasovací e, e, text je príliš podrobný. Chcel by som sa najskôr vyjadriť k pozmeňovacom, návrhu číslo 3, ten sa síce obraz správnym smerom, hovorí sa tam o tom, že je potrebné predísť fragmentácii na vnútornom trhu a tiež sa tam zvorazňuje význam vzájomného uznávania, cezhraničného užívania robotov. To je podľa mňa veľmi dôležité dohodnúť na tomto princípe a ďalej ho rozvíjať. Ale v časti, kde sa hovorí o účinnom dohľade nad trhom, tu si myslím, že tu zachádzame do podrobností, ktoré môžu byť eh, problémové a sporné. Preto by som chcel pani koregyni Charanzovej navrhnúť, aby vypustila z tohto kompromisného návrhu číslo 3 pasáž o prístupe k softvéru. Tá podľa mňa zachádza príliš ďaleko a do takéhoto textu nepatrí, pretože tu potom narážame na ďalšie problémy spojené s ochranou práv duševného vlastníctva, ochranou osobných údajov a tak ďalej. Teda je to skôr technická informačná záležitosť a záleží na ako vezme či nevezme do úvahy túto námietku. E, za veľmi dôležitý považujem kompromis 7, ktorý upravuje otázku súvisiace s rozvojom autonómnych vozidiel a civilných dronov. Tu aj v predchádzajúcej diskusii zaznelo, že práve autonómne vozidlá je zrejme najaktuálnejšia konkrétna téma, ktorá úzko súvisí s robotikou v súčasnosti a je jasné, že ak autonómne vozidlá na európskej úrovni nebudeme podporovať, tak Spojené štáty nás v tejto oblasti predbehnú. Kompromis 7, o ňom to diskutovalo. Ten, ako som už povedal, pokrýva tematiku autonómnych vozidiel. Na jednej strane baruje pred tým, eh, aby vznikala zmes vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré by mohli brzdiť rozvoj autonómnych vozidiel a z toho vyplýva potreba prijatia jednotného súboru pravidel EÚ, ktorý by nastolil správnu rovnahu medzi jednotlivými zainteresovanými subjektami. Na druhej strane však tento kompromis neobsahuje zmienku o minimálnej úrovni harmonizácie, čo v tejto chvíli zrejme je správne, ale domnievam sa, že tento kompromis 7 v budúcnosti diskusiu o minimálnej harmonizácii nevylučuje. Teda Môžeme sa k tejto téme neskôr vrátiť. Pre mňa je dôležitá poistka toho, že tento kompromis 7 obsahuje jasné vyjadrenie požiadavky o tom, že je potrebné vyhnúť sa eh, prehnanej mm, regulácii. Teda v tomto smere s kompromisom 7 súhlasím. Mám jednu konkrétnu pripomienku a bude záležať na zvážení pani spravodajkyne. Nejde o nič eh, zásadné. Myslím si, že kompromis v takejto miere e, všeobecnosti by nemal zahrňať e, e, otázky zodpovednosti a náhrady škody. To podľa mňa totiž by malo primárne ostať pod patronátom členských štátov a na úrovni EÚ by mal vzniknúť len základný rámec, ktorý bude ručiť za kompatibilitu systému zodpovednosti a náhrady škody. Teda to je ešte na zváženie, či táto časť kompromisu 7 by sa nemala zmeniť v znení Inak by som chcel navrhnúť, pani predsednička, ešte jeden kompromis, ak dovolíte. Ten by sa e, doplnil do odôvodnení, týkal by sa konkrétne servisných robotov a tento kompromis poukazuje na to, že roboty sa v čoraz väčšej miere pohybujú v čoraz väčšej blízkosti ľudí, čo otvára možnosti spoločnosti, aby z toho ťažila, bez toho, aby strácala zo zreteľa aspekty bezpečnosti a zodpovednosti. Teda my chceme v mene EPP ešte doplniť do odôvodnenia takúto e, pasáž, deklaračnú pasáž, zrejme to nebude nejako sporné, aj tu bude záležať na pani spravodajky, ako sa k tomu postaví. A ešte úplne na záver, ak dovolíte, chcel by som ešte e, vyzvinúť návrhy pána kolegu Švába, ktoré sa odvolávajú na technický výbor Robotics, ktorý vznikol v roku 2015. Ten sa venuje výhradne vypracovaniu noriem pre oblasť robotiky. Pýtam sa sám seba, či keď už existuje takýto odborný výbor, je potrebné diskutovať o možnosti založenia novej Európskej agentúry pre robotiku a či by takýto výbor nemohol eh, v plnej miere plniť takúto Možno funkciu a tak by sme predišli založeniu ďalšieho orgánu. To je všetko. Teda na záver ešte raz opakujem, že vo všetkom takmer sa s pani spravodajkyňou zhodneme, sme ochotní podporiť, v mene EPP pozmienujúce návrhy podporiť a naše doplnky sa týkajú skôr redakčných úprav, nejako nemenia obsahový význam toho, čo navrhuje pani spravodajkyňa. Ďakujem. Ďakujem pekne, Viašin Rozie. Ďakujem, Vicky. Myslím, že je dôležité, aby sa parlament tejto téme vyjadril. Vidíme totiž, že robotika sa rozvíja, a menia sa pomery a keď robotika samozrejme nie je novým fenoménom, ale predsa len môže mať obrovský dopad a súvisí s tým viacero otáznikov, jednak technických, ale aj právnych, etických a tiež takých, ktorí súvisia so spoločnosťou. Musíme sa tejto témy ujať, e, ale čo najvyváženejšie, čo najtriezvejšie e, zmeny, ktoré tu vidíme, sú rozsiahlé, a majú obrovský potenciál. To e, zôrazňuje aj spravodajkyňa vo svojom návrhu, kde zôrazňuje pozitívne aspekty týchto technológií, ale musíme sa k tomu stavať rozumne, pretože technológia, každá jedna technológia za sebou nesie isté riziká, a my ako legislatívny orgán si musíme klásť eh, otázku súvisiace s možnými dopadmi. A preto som predložila sa návrhy, ktoré súvisia s niečím, čo v návrhu nie je dostatočne rozpracované, a síce etické otázky a tiež dôležitý dôsledok ktoré by sa mal tiež zohľadniť a síce dopady na zamestnanosť. Nemôžeme e, totiž to nechať nepovšimnuté vzhľadom na vývoj v našej spoločnosti. Všetko to, ktoré súvisia s e, zamestnanosťou, e, systémom sociálnej ochrany, dôchodkového zabezpečenia, nezamestnanosti a tak ďalej. Toto sú témy, ktoré rezonujú v súčasnosti a budú rezonovať aj v budúcnosti a musíme sa im venovať v našej práci. A tiež musíme dospieť k skutočnej stratégii, tak ako to urobili ostatné krajiny USA a Japonsko. Myslím, že je mimoriadne dôležité, aby Európska únia to urobila tiež. Kompromisné návrhy, ktoré som si práve prezrela, podľa mňa sú príliš reštriktívne a nepokrývajú celú tému v plnom rozsahu. E, Nezahrňujú otázky zamestnanosti. Dúfam, že v ďalších diskusiách sa nám podarí dopracovať k takým kompromisom, ktoré budú skutočnými kompromismi a ktoré budú zhľadňovať všetky postoje politických skupín. Ďakujem pekne. Ja som tieňovou spravodajkyňou za ECR. Chcela by som sa poďakovať Dite eh, za to, že nám poskytuje návrhy kompromisov. Viem, že je záleží na tom, aby sa to celé spracovalo čo najrychlejšie. Kompromisy sme však eh, dostali iba predvčerom a chce, aby do zajtra už k ním všetci zaujali stanovisko. Pokúsime sa o to. Mm, ale snažíme sa najmä o to, aby to malo čo najpozitívnejšie dopady na prax. Súhlasím s vyjadreniami spravodajkyne v tom, že niektoré pozmeňujúce návrhy nespadajú do rozsahu pôsobnosti IMCO, najmä v kompromisoch 2 a 6. Tu by som bola rada, keby sa to trošku viac doladilo, najmä v kompromise 6 sa žiada od komisie, aby poskytla školiace programy Európe. Možno by bolo vhodnejšie, ak by to eh, mali za úlohu členské štáty, keďže je to v moci členských štátov. Otázka odbornej prípravy v sektore IKT, ako viete, štandardy sú tiež eh, relevantnou témou, teda konkrétne v návrhu 4. Predovšetkým treba uznať, že už bolo naložené obrovské úsilie v procese európskej štandardizácie. Toto nie je žiadna novinka. E, už máme za sebou 10 ročia úsilia v sektore, ktorý úzko súvisí s procesom štandardizácie. Keď sa hovorí o štandardizácii, nemusíme hovoriť priamo o harmonizácii. Štandardizácia je e, harmonizácia je súčasťou e, procesu štandardizácie. V mojom návrhu 27 sa hovorí o tom, že štandardy musia ísť z dola nahor. Dúfam, že sa aj môj eh, návrh 27 viac objaví vo výslednej verzii. Domnievam sa, že európske orgány, ktoré eh, stanovujú štandardy, sa, busia, sa budú musieť eh, aktívnejšie zapájať do celého procesu s medzinárodnými orgánmi. Nie samotná komisia možno, ale štandardizačné orgány Európskej únie a tým by sa zaistil aj koncept eh, expertných skupín. Ak totiž eh, samotný sektor si stanovuje normy a štandardy, eh, bude znášať aj veľkú väčšinu, až 95 nákladov, teda je v záujme rozhodne našom, aby tento prístup bol z dola nahor. Niektoré pozmeňovacie návrhy už boli odsúhlasené aj v správe komy o vnútornom trhu. Aj mm, tu by teda možno prichádzali do úvahy nejaké zasúladenia. Čo sa týka kompromisného návrhu 7, prebehol mimoriadne zaujímavý dialog pri téme typového schvaľovania o otázkach autonómnych vozidiel a štandardizácie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 čo sa týka určovania toho, kto presne nesie právnu zodpovednosť, toto je možno model, ktorý bude môcť eh, fungovať aj do budúcna. Ja teda aj vo svojom článku 50 eh, sa k tomu vyjadrujem. V každom prípade chcem oceniť doterajšiu prácu spravodajkyne, ale treba v tomto úsilí pokračovať. Za GUE tu nemáme nikoho. Jan Filip, ty e, zastupuješ Juliu? Áno, dobre. Výborne, nech sa páči, Jan Filip, Albrecht. Za zelených ďakujem. V mene zelených by som sa chcel tiež poďakovať a tiež v Julinom mene sa chcem poďakovať pani Charazovej za jej e, úsilie e, dopracovať sa ku kompromisom. Ehm, tiež s tým súvisí aj dohľad nad trhom. Aj to už bolo do veľkej miery pokryté a tiež eh, otázky bezpečnosti štandardov a tiež eh, otázky ochrany súkromia a bezpečnosti. To je len jedna vec, na ktorú chceme ešte ďalej upozorniť a síce eh, spotrebiteľská relevantnosť napríklad pri zdravotníckých pomôckach, najmä pri implantátoch, tu je otázka vlastníctva a tiež nezávislých orgánov s dôverou, ako aj povinnosť eh, právnych kľudov. To si bude vyžadovať ešte objasnenie v návrhu 17 až 48. Na to upozorňujeme a boli by sme radi, keby sa to ešte preskúmalo pred hlasovaním. A tiež by sme boli radi, keby sa o nich hlasovalo osobitne, keďže to považujeme eh, za potrebné a domnievam sa, že to spadá naše kompetencie. Zvyšok podporujeme v aktuálnom znení. Chce ešte niekto požiadať o slovo? Nie. Dobre, ďakujeme pekne. Chce sa komisia vyjadriť? Nie. I'm going to hand over the chair now to Nicola Dante, who's going to chair the... Odovzdám predsedanie e, kolegovi Nikolovi Dantemu. Ešte predtým však sa chcem poďakovať sekretariátu za to, že e, naplánoval vynikajúce schôdze z minulého týždňa. Tiež ďakujem spravodajcom za to, že urobil všetko preto, aby tieto schôdze boli čo e, najúspešnejšie a najplodnejšie. Ďakujem. <laughs> Takže budeme pokračovať v práci výboru a prejdeme na ďalší bod. To je správa Dalton, návrh e, Európskeho parlamentu a e, Rady, pokiaľ ide o typové E, schváľovanie motorových vozidiel, ich príporných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidla. Takže, pán Dalton, máte slovo. Mm, chcem poďakovať, že e, ten, tá cesta minulý týždeň skutočne vytvorila e, vhodný rámec pre túto rozpravu. Vypočuli sme si názory rôznych strán. Návrh komisie je podľa mňa e, veľmi dobrým e, e, začiatkom pre typové schvaľovanie motorových vozidel. Tá súčasná legislatíva je z roku 2007. Nie sú tam podobné ustanovenia napríklad ohľadom dohľadu na trhom, nad trhom, takže treba ten zákon zaktualizovať tak, ako už sa to stalo v prípade motocyklov v roku 2013 toto nie je len niečo, čo sa týka emisí, je tam hlavne o bezpečnosť. Samozrejme, treba reagovať na nedostatky, e, ktoré sa identifikovali a takisto sa e, zabrať nedostatkami napríklad v oblasti bezpečnosti. Ale v prvom rade ide o to, že výrobcovia podvádzajú spotrebiteľov. E, z toho treba vychádzať a samozrejme, aby sa dalo podvázať, na to musia byť určité systémy a tými sa treba zaoberať. A my sme to rozdelili na dve časti. O jednej sme už hlasovali, to, je, e, to sú emisné testy zo skutočných e, prevádzkových podmienok. Takže kým budeme diskutovať o typovom schváľovaní, treba si uvedomiť, že to prostredie už sa zmenilo, lebo e, tie ustanovenia o reálnom testovaní už existujú. A teraz tá druhá časť, tá sa týka typového schváľovania, ale je tam práve problém s nedostatkom dohľadu nad trhom. E, to už e, existovalo e, pred tým. Takže národné vlády majú isté povinnosti ohľadom dohľadu nad trhom testovacie postupy, dohľady nad technickými službami a schopnosť riešiť mm, prípady nesúladu s technickými normami jednak na vnútroštátnom eh, a na vnútroštátnej aj, aj mm, európskej úrovni. Takže ide o posilnenie, presadzovanie práva, takže v správe sa zdôrazňuje práve tento prvok a ide tu o orgány členských štátov zodpovedné za e, typové schváľovanie predsedať e, hm, tomu procesu bude e, komisia. Počíta sa tam s dôkazmi predkladanými tretími stranami. Práca typ, orgánov typového schvaľovania a samozrejme aj postihy v prípade nesúladu s predpismi. A takisto je tam aj E, proces posúdenia e, partnerskými orgánmi. Komisia navrhuje, aby e, sa najskôr urobilo spoločné vyhodnotenie za účasti ostatných členských štátov a komisie, ktoré stanoví pravidlá pre tento proces v jednotlivých členských štátoch. A pokiaľ ide o testovanie konformity súladu vo výrobe, tak e, tam ide o posudzovanie e, súladu s predpismi, aby sa detegovali e, prípadné nedostatky. Tam je dôležitá príprava testovania a parametrov podľa toho, čo je dovolené v rámci nariadenia lebo testovanie bolo identifikované ako jedna z, e, z problematických e, oblastí. E, potom charakteristiky motorov, tie by mali zodpovedať požiadavkám. Ďalej hodnotenie súladu typové, s typovým schvaľovaním priamo na výrobných linkách a potom e, aktivity dohľadu nad trhom. My vítame návrh komisie zvyšovanie frekvencie zo 4 na 3 rokov a zverejňovanie e, výsledkov a podrobnejšie e, informovanie o zistených problémoch. Okrem toho orgány dohľadu nad trhom by mali sa zaoberať informáciami od tretích strán, pri e, rozhodovaní o tom, ako budú naďalej vyvíjať svoje aktivity. To je dôležité. Správa má jednu časť, kde nastalo asi určité nedorozumenie. Týka sa to vypustenia e, aktivít dohľadu komisie. Ak máme systém národného typového schvalovania, tak musí byť aj určitý dohľad e, komisie. To je jasné tá rola musí byť presne definovaná. To bude určite kľúčová mm, časť rozpravy o niekoľko týždňov. Ja v správe nemám v úmysle navrhnúť nezávislé aktivitu dohľadu komisie. E, komisia nemá ani kapacitu na takéto e, aktivity v takom rozsahu alebo iné alternatívne kapacity než tie, ktoré zabezpečuje plne funkčný systém národných eh, orgánov. Národné orgány eh, sú za to zodpovedné. Samozrejme, niektoré mm, sa tým nechcú zaoberať eh, a chceli by preniesť mm, no, zodpovednosť za súlad na komisiu. A odôvodňujú e, to tým, že nemajú dostatok e, zdrojov, ale v tom návrhu totiž nie je jasne vymedzená rola národných orgánov a komisie, ale mali by to byť členské štáty, ktoré by mali mať povinnosť e, vykonávať dohľad nad trhom a na to by mala dohliadať komisia. Takže tu mm, navrhujem posilnenie komisie v tomto smere, to znamená, pokiaľ ide o kontrolu toho fóra bude takisto predsedať príslušnému fóru a bude sa snažiť e, viesť členské štáty k tomu, čo majú robiť. Myslím si, že toto je lepšia metóda. Samozrejme, som ochotný prediskutovať všetky ďalšie možnosti na zdokonalenie systému. Pokiaľ ide o štruktúru poplatkov, vnútroštátnych poplatkov, Myslím si, že to treba zosúľadiť, e, zosúľadiť e, s efektívnym dohľadom a vlastne začiatočnou otázkou tu je, e, kde vlastne sa na to tie peniaze získajú. Takže sa tam nehovorí o tom, koľko peňazí je potrebných. A takto mm, sa uvažuje aj v iných e, návrhoch. Takže potom e, samozrejme tu e, toto sa dostáva do súvislosti s výberom príslušnej technickej služby na základe predpokladaných nákladov. Ja sa domnievam, že členské štáty by mali financovať dohľad nad trhom zo svojho vlastného rozpočtu a komisia by toto mala e, sledovať a vlastne vykonávať nad tým e, kontrolu, či to takto robí. Ale to je takisto otvorené diskusii. Posledné dva body. Sankcie v prípade neplnenia. Komisia navrhuje 30 e, tisíc eur za vozidlo v prípade neplnenia a komisia si túto pokutu nechá, ponechá vo všeobecnom rozpočte. Ja navrhujem zacielenejší mechanizmus, eh, ktorý by komisii dal mm, právo eh, v podstate eh, presunúť mm, túto povinnosť uvaľovať pokuty za neplnenie na členské štáty ako také, takže ona by to sama komisia ako taká nevyberala. No a e, potom otázky e, možných odvolaní a podobne. Samozrejme, tu treba takisto zohľadňovať záujmy spotrebiteľov a mm, myslím si, že tie peniaze možno využiť aj lepšie, než aby išli do všeobecného rozpočtu. A potom ešte platnosť typového schvaľovania. Ja navrhujem rozšírenie z 5 rokov na 8 rokov v porovnaní s pôvodným návrhom komisie. To je bližšie životnému cyklu vozidla. Okrem e, toho navrhujem zjednodušenú revíziu, keď sa typ nezmenil. Nové typové, e, nový typové schváľovanie by nemalo byť potom nutné. E, adaptované vozidlá, autom, nákladné automobily E, e, tvoria určitú e, výnimku. Takže toto je stručný náčrt zmien, ktoré navrhujem. A toto je vlastne jedna z mála legislatív, ktorú teraz parlament môže účinne ovplyvniť a rýchlo. Ide o to, aby ten systém začal efektívne fungovať. Ja nemám nič proti zapojeniu e, únie a komisie do tohto. Ide o to, aby e, ten systém skutočne fungoval. Neexistuje žiadny napríklad model, ktorý by e, bol býval zastavil Volkswagen na svete. Takže z celosvetového kontextu vyplývajú na dôkazy o potrebe tento systém zmeniť. Takže dúfam, že s prispením tieňových spravodajcov a ďalších členov výboru sa dopracujeme k systému, kde môžeme skutočne veriť tomu, že sa nám podarí zabrániť do budúcnosti prípadom ako Volkswagen a že e, obnovíme e, dôveru spotrebiteľov a že budeme účinne chrániť ich e, práva. Takže teraz uvítam všetky pripomienky. Ďakujem, pán Dalton. A teraz tieňoví spravodajcovia EPP, e Ivan Stefani, ako prvý má slovo. Štefanič. Thank you, Mr. Chairman. First, let me thank you to our reporter, Mr. Dalton. For... Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánu Daltonovi za aktivitu, nielen za správu, ale aj za mm, tú veľmi uh, užitočnú návštevu výrobcov automobilov, cestovacích orgánov, mimovládnych organizácií. My sme skutočne získali veľa informácií o tomto spise. určite nám to pomôže, pomôže aj s e, ohľadom na to, že treba obnoviť e, dôveru európskych spotrebiteľov po škandále Volkswagenu. Takže ten návrh komisie je krok správnym smerom. Potrebujeme zmenu a princíp, že všetky e, pravidlá platia v celej únii, nielen pre výrobcov, ale aj pre testovacie orgány, aj pre spotrebiteľov. Takže určite potrebujeme aj menej byrokracie a e, funkčný systém v praxi. Takže jednak e, ten emisný text v skutočných prevádzkových podmienkach, to vítame. Európska komisia by mala byť e, akýmsi strážcom tohto systému a preto podporujeme aj fórum na výmenu informácií o presadzovaní a informovanie o výmene osvedčených praxí a osvedčených postupov pri typovom schvaľovaní. Dohľad nad trhom je dôležitý a je tu ešte stále jeho nedostatok, ako to vnímame my. Toto všetko by sa teda malo podporiť. Pokiaľ ide o finančné postihy a pokuty, to je nástroj na dodržiavanie pravidiel, na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, takže chceli by sme to v návrhu zachovať, ale vieme urobiť aj kompromis. V princípe by sme ho však chceli zachovať v tomto legislatívnom rámci tento princíp ehm, schopnosti výrobcov na testovanie vozidiel, to je niečo, kde je dôležité e, vydávanie e, povolení na testovanie ehm, to takisto by malo spadať do kompetencií únie a v konkurenčnom, vysokokonkurenčnom prostredí by samozrejme výrobcovia mali mať možnosť testovať svoje vozidla, samozrejme pod dohľadom tých testovacích a schvaľovacích orgánov. Malosériové vozidlá, tu sa domnievame, že pre malých a stredných podnikateľov to je veľmi dôležité aj pre celé hospodárstvo, Mm, aj z hľadiska e, obmedzených rozpočtov takýchto menších a stredných podnikov. Mm, tam je dôležitý flexibilnejší prístup. Celkovo myslím, že sme na dobrej ceste. Je dôležité, aby tento spis sa ďalej uberal týmto smerom, takže podporím tento návrh. Ďakujem. Ďakujem. E, a teraz za skupinu SND, pani Šaldemoze. Ďakujem. Ďakujem vám, Dalton, za, pán Dalton, za správu aj za vaše úvahy o tom, čo treba urobiť e, s týmto súčasným systém, systémom typového schvaľovania. Musím však povedať, že s vami jednoducho nesúhlasím. Mám, našla som vo vašej správe len niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré viem podporiť je v poriadku, že a je dôležité, e, že chceme zabezpečiť e, väčší prístup k údajom pre e, orgány pre dohľad nad trhom a ďalších pri typovom schvaľovaní, keď chceme vedieť, čo sa vlastne v tom aute odohráva a podobne. Váš pozmeňovací návrh 70 obsahuje e, myšlienky o rovnakých e, pod, e, povinnostiach do, dovozcov, ako majú výrobcovia v Európe, články 14 a 15. Sú tam aj ďalšie články. Hovoríte o potrebe reformy. Úplne s tým súhlasím, ale naše, moje riešenie je úplne iné než vaše lebo vy v podstate sa snažíte e, vylúčiť akúkoľvek časť, ktorú by sme mohli dodať na vybudovanie skutočne efektívneho systému. Vy zachovávate to, čo je a to nestačí. Výbor INIS e, sa zaoberal e, Dieselgateom, škandálom Volkswagenu. Ale samozrejme, tejto legislatívy je len o to. Treba sa poučiť e, zo zistení IMIS a vaša správa podľa mňa nezodpovedá tým zisteniam. Minulý pondelok sme sa stretli so zástupcami americkej e A, to znamená mm, orgán Spojených štátov zodpovedný za typové schváľovanie a dohľad na trh, na trhom a bolo veľmi inšpirujúce počúvať čo urobili. Oni majú dohľad nad americkým trhom a kontrolujú, kontrolujú, kontrolujú, testujú, testujú, testujú opakovane. Majú veľmi silný e, podiel na dohľade nad trhom a e, majú vysoké pokuty, ktoré majú odrazajúci e, účinok e, pre firmy, ktoré by snad nechceli dodržiavať nariadenia. Pres, ten a potom majú e, tzv. Clean Air Act, e, zákon o čistom ovzduši. To je jasná myšlienka za, za tým všetkým. Chcú jednoducho mať čisté ovzdušie. Pochopiteľne rovnaké podmienky chceme mať aj my tu v Európe a to treba nastoliť, ale treba mať aj čistý vzduch. Aj, aj o to nám v Európe ide. Takže e, návrh komisie je dobrým základom pre diskusiu ale dokonca aj ten treba zlepšiť a ďalej posilniť e, s ohľadom na európsky dohľad. Musíme sa učiť a treba to robiť lepšie. A v opačnom prípade nám spotrebitelia nebudú veriť a v Európe nebudeme mať čisté ovzdušie. Potrebujeme preto zvážiť, ako vytvoriť systém s lepším dohľadom na trhom na európskej úrovni, na kontrolu toho, čo členské štáty robia, aby aj e, výrobcovia plnili svoje povinnosti. Teraz nebudem hovoriť konkrétne o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, ktoré predložím. Ten systém však musí byť oveľa lepší než e, súčasný. E, dať zodpovednosť len členským štátom nestačí jednoznačne. Potrebujeme mať lepší a silnejší systém v rámci dohľadu Európskej únie a pri financovaní treba možno zohľadniť e, aj možno zlepšenie štruktúry poplatkov. O tom teraz nebudem hovoriť, ale myslím si, že je možné nájsť spôsob, ako financovať ten systém bez toho, aby to bola ďalšia záťaž pre výrobcov. Ale ide o to, aby autá boli jasné, e, e, pardon, čisté a bezpečné a to zatiaľ neplatí. Takže bohužiaľ na vyriešenie problémov ten váš spôsob nestačí. My potrebujeme mať lepší dohľad zo strany Európskej únie. Musíme tu mať ten európsky prvok. E, nie preto, aby e, tam bolo viac únie, ale preto, aby e, spotrebitelia mohli dôverovať trhu ja sa teším na ďalšiu diskusiu. Eh, eh, aj EPP myslím, že uvažuje podobne ako komisie. Komisia eh, ten návrh je ako základ dobrý a treba vytvoriť taký návrh, ktorý, bude, ktorý nastolí lepšie podmienky, rovnaké podmienky pre všetkých, menšiu byrokraciu a pomôže všetkým. Ďakujem a E, pani e, Charanzová za e, skupinu ALDE. Ďakujem pekne. Po toľkých kritických poznámkach nie je jednoduché vystupovať, ale pokúsim sa pretlmočiť to, čo pripravila kolegyňa Dita. Takže v jej mene nastolím tu niekoľko otázok. V prvom rade ďakujeme eh, spravodajcovi za eh, skvelý návrh správy, ďakujeme za organizáciu dvoch technických stretnutí, boli mimoriadne užité, užitočné. Pred rokom sme diskutovali na uznesenie, ktorou sme reagovali na Dieselgate. Eh, vyzvali sme komisiu, aby pripravila návrh systému dohľadu na úrovni únie, ktorý by mal prispieť k eh, efektívnejšiemu platneniu našej legislatívy. Komisia naozaj pripravila takéto opatrenia a túto skutočnosť sme privítali. Musíme teraz diskutovať, eh, akým spôsobom organizovať fungovanie systému a rozdeliť kompetencii. Musíme zistiť, aby eh, motorové vozidla so schváleným typom boli bezpečné, aby splňali pravidlá. Na druhej strane chceli by sme vedieť, či aj útvory komisie budú potrebovať viac finančných a ľudských zdrojov na realizáciu nových kompetencií. Keď reagujeme na návrh komisie, musíme vyzdvihnúť eh, návrh ohľadom eh, eh, informovania o údržbe a opravách zo strany nezávislých poskytovateľov služieb, ale máme aj určité návrhy, nový finančný mechanizmus komisie pri riešení možných stretov e, záujmu medzi výrobcami a technickými službami e, je spojený s viacerými praktickými problémami v prípade realizácie. Niektoré e, zainteresované strany hovoria, že systém nezohľadňuje asymetrickú distribúciu medzi výrobou a službami v členských štátoch a to môže e, spôsobiť potrebu cezhraničných platieb, ako to vníma komisia to by sme radi e, vedeli, takisto ako bude e, fungovať mechanizmus spoplatnenia. Máme e, väčšie výhrady, pokiaľ ide o návrh komisie, čo sa týka skončenia platnosti e, e, typového schváľovania po 5 rokoch. E, realizácia tohto návrhu bude znamenať väčšie náklady pre výrobcov a nároky na schváľovacie orgány takisto aj pri eh, eh, eh, vydaní oprávnení to by mohlo spôsobiť problémy. Treba uvažovať o jednoduchšie realizovateľných návrhoch, treba využiť skúsenosti Spojených štátov, prípadne iných trhov, pokiaľ ide o ďalší postup. A radi by sme vyzdvihnuli ešte jedno hľadisko, Týka sa to eh, kompetencie eh, novej platformy Forum for Enforcement, eh, Fóra pre zabezpečenie plnenia legislatívy s tým, aby sa posilnila spolupráca medzi členskými štátmi a príslušnými orgánmi. To, pre, to je veľmi dôležitý prvok a predpoklad úspešnej implementácie rámcového nariadenia a nepo, netrvajte, prosím, ťa, aby, e, prosím vás, aby som to podrobnejšie vysvetlil. Aspoň toto mi pripravila Dita. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, Ďakujem. E, zastupca skupiny GUE tu nie je, takže teraz zelený. Pani Duran, prosím. Merci, e, monsieur. Ďakujem pekne. Pán Dalton, Podarilo sa vám v tejto správe predložiť nám e, takmer e, revolučný postoj k návrhu komisie, čo je naozaj e, pozruhodný počin. Je tu však istý paradox. Mám dojem, že náš výbor, ktorý má na starosti ochranu práva spotrebiteľov, postupne pomaly, ale isto, aspoň teda v tejto správe, sa postupne mení na výbor, e, ktorý obhajuje záujmy e, priemyslu. E, ja s tým mám obrovský problém, pretože situácia, v ktorej sme teraz, je jednak podľa štúdí VHO a tiež podľa štúdí Európskej agentúry pre životné prostredie vidíme, že priamo alebo nepriamo e, sa tým spôsobujú škody e, len v samotnej Európskej únii, teda predčasné umrtia viac ako 70 tisícov ľudí e, každoročne, teda ide o úmrtia, a Kristel o tom hovorila, ide tu o kvalitu ovzdušia, ale táto otázka kvality ovzdušia to e, nesúvisí len s tým, že e, ten, kto chce behať, nemôže e, bežať v nedelu ráno tam, kde by chcela, alebo pretože deti nemôžu výjsť na školský dvor, ale musia byť vnútri. Je to eh, aj eh, náklad, eh, ktorý musí znášať náš európsky rozpočet. Ide teda o veľmi, veľmi vážny jav. Ja mám dosť veľký problém osobne neustále počúvať o škandále Volkswagen. Tu nejde o stigmatizáciu jedného výrobcu spomedzi ostatných. Toto nie je žiadny škandál Volkswagenu. Je to e, škandál, ktorý sa týka celého automobilového priemyslu Európskej únie. E, vo Francúzsku Renault, Peugeot e, v rôznych podmienkach, ale tak či tak. Sú to obaja výrobcovia rovnako ako Fiat v Taliansku, rovnako ako Volkswagen alebo Opel v Nemecku. Teda ide o všeobecný fenomén, nejde o jednu firmu, jedného človeka ktorí by sa dopustili eh, nejakej chyby, eh, prostredie, ktoré inak je priateľné. Nie, ide tu o prostredie, ktoré je poznačené podvodmi a to už celé roky a to má eh, obrovské dopady na úmrtnosť desiatok tisícov ľudí každoročne v Európe. Teda nemôžeme sa uspokojiť len s tým, že povieme, že chceme, aby e, proces bol menej zaťažený byrokraciou v Európe, chceme, aby sa situácia by nezlepšila. Nie. To rozhodne nestačí, nezodpovedá to aktuálnym výzvam, nestačí e, tu len v e, prílohe uviezť niekoľko dokumentov, ide tu o um, obrovskú tému a k obrovským témam sa musíme stavať zodpovedne. A to znamená, že ne E, zametať to pod koberec, e, pozrieť sa na to, čo sa deje v USA. Nie, nie. Len sa pozrime e, na to, čo funguje inde. U nás to totiž nefunguje. To, čo nefunguje v Európe a čo funguje v USA. Naproti tomu americká agentúra údajne nefunguje. E, to sa tvrdí, ale pritom vďaka tejto agentúre máme práve vyšetrovací výbor v parlamente, ktorý podrobne analizuje túto tému. Je to totiž zložité E, súvisí s tým otázka zamestnanosti e, v Európe a to priamo a úzko súvisí s tým, ako náš priemysel sa spája so snahou e, niektorých priemyselných subjektov presazovať za každú cenu dieselové technológie v Európe. Teda tí, ktorí tvrdia, že prílišné normy, príliš prísne pravidlá môžu spôsobiť stratu zamestnanosti pracovných miest, nie sú celkom eh, na mieste, pretože teraz sa už pracovné miesta strácajú viac ako milión ľudí, eh, pracovných miest v priebehu 15 rokov stratilo buď priamo alebo nepriamo v tomto sektore a výrobcovia sa k tomu stávajú ako chcú um, podvádzať pri testoch, snažia sa obchádzať pravidlá a tiež uh, na schvál um, znefunkčili teplomer, aby nebolo možné merať eh, skutočné um, vyprodukované eh, emisie. V každom prípade téma, o ktorej tu dnes hovoríme, je o mnoho väčšia. Vy eh, tu tvrdíte, že členské štáty nezlyhali, že zlyhali a že Európa musí prezať odpovednosť. Um, znamená to menej byrokracie, znamená to pretrhnutie pupočnej šnúry. Ako prosím chcete žiadať o Francúzska, ktoré má 4 milióny nezamestnaných, eh, aby podkopalo jedno zo svojich posledných eh, priemyselných odvetví. My denodenne uzatvárame naše továrne. To isté platí pre eh, Veľkú Britániu, pre Taliansko. Ako chcete, aby krajina dokázala odolať napríklad výrobcovi, akým je Renault a pritom mimochodom 20-percentným vlastníkom je práve francúzsky štát a ako môžeme predpisovať akékoľvek normy Renaultu. Teda nestávajme krajiny, členské štáty do situácie, ktorú nedokážu zvládnuť. Jediný priestor, na ktorom sa dá hovoriť voľne e, s výrobcami, e, kde sa dá upozorňovať aj na nepríjemné skutočnosti, kde sa dá ukazovať prstom. To je práve európska úroveň, aby sa prestrihla táto pupočná šnúra. Prepačte, hovoril som trochu dlhšie, ale považujem túto tému za veľmi vážnu. Ja nechcem zachádzať do podrobností pozmiacich návrhov, ale poviem len to isté, čo už povedala Kristel. Ide tu e, predovšetkým o e, zásadnú otázku, či chceme e, prerušiť toto prepojenie medzi Eh, automobilovým priemyslom, eh, členskými štátmi, financovaním testov, taktiež funkčnosťou a samotným cieľom. Áno, podľa mňa musíme eh, toto prepojenie prerušiť. Musíme zrušiť byrokraciu tam, kde nefunguje, kde neprináša žiadnu pridanú hodnotu vo Veľkej Británii. Mm. Tam sú najlepšie príklady toho, čo nefunguje. Tam totiž výrobcovia financujú homologizačné testy a e, nefunguje to už celé roky práve kvôli tomu. Teda snažme sa trošku zmierniť záťaž členským štátom. Snažme sa možno tlačiť na to, aby sa rozpočty členských štátov v tomto smere mierne znížili, aby sa previedli kompetencie na európsku úroveň. Bolo by to efektívnejšie. E, my nechceme nejako zvyšovať e, dobu platnosti homologizácie práve e, naopak. My chceme čo najrychlejší pokrok, aby sme držali krok s rozvojom technológií. A to bude v končnom dôsledku prospešné aj na ochranu spotrebiteľa, a tiež si to bude vyžadovať e, fungovanie nezávislej agentúry pre dohľad pod kontrolou e, Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem, pán Durán, teraz pán Zulo. Ďakujem, e, pán predseda, ďakujem spravodajcovi. Dôvera v systém kontroly bola veľmi otrasená práve škandálom Volkswagenu a e, rôzne odhalenia takisto e, vrhli tieň na iné značky automobilov. No, právne predpisy o homologizácii a dohľadu treba teda zlepšiť. Návrh e, spravodajca, spravodajcu sa však neuberá týmto smerom Ehm, ne, ehm, zaoberá sa totiž e, tým systémom ako takým. Aby ten systém fungoval, treba dva faktory. Nezávislosť technických služieb, technické služby, ktoré robia laboratórne testy potrebné pre homologáciu. Dnes e, tieto kontroly v Európe robia národné homologačné orgány ale často to podzadávajú externým dodávateľom. Tieto, títo externí dodávateľia majú e, problém, e, samozrejme, že môžu byť ovplyvnení výrobcami automobilov. Je tu teda konflikt záujmov, ktorý je evidentný. Bolo by teda vhodnejšie, aby štátne homologačné úrady mali svoje kapacity interné a aby e, preberali zodpovednosť e, za testy, ktoré dnes v podstate v takom rozsahu nemajú. A ani to ešte nie je úplne e, dostatočné. Ešte je tu druhý faktor. Niektoré štáty, ako Francúzsko, majú príjmy z predaja aut a e, štát zabezpečuje homologizáciu. V Taliansku je však situácia iná. E, samozrejme, e, ako si môžeme predstaviť, že by Francúzsko nepustilo do obehu automobily značky Renault alebo niečo nejakú inú značku, keď je to tak dôležitý štátny zdroj príjmov. Takže tam by mal byť ešte tretí prvok, tretí orgán, nezávislý, ktorý by kontroloval už predané autá v prevádzke, e, ktorý by bol nezávislý od štátu. A to by skutočne bol taký e, nástroj alebo taký organizmus, ktorý by vlastne dohľadal ešte na tie národné. Ďakujem, pán Zúlo. pani Thun. V... E, teraz teda dám pánu Švabovi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda e, nie je najvyš... dobré, aby sme teraz sa venovali, e, do, venovali detailom. Chceli by sme predovšetkým vytvoriť systém, ktorý bude funkčný. To má našu plnú podporu. Čo povedala pani kolegyňa Moze, je nesporné, že súčasný systém nefunguje a preto potrebujeme lepší a preto musíme uvažovať v našej činnosti, ako to dosiahnuť za existujúceho rámca. Samozrejme, za deň na deň to nevytvoríme. A dve veci chcem podotknúť. Chápem, a, a, a kolegyňa už e, na to poukázala v tejto súvislosti. E, treba hovoriť nielen o technickom e, regulovaní, ale položiť si otázku, aké dôsledky e, takáto regulácia bude mať na a, e, motorové vozidlá. Samozrejme, e, nie je žiadne tajomstvo, že e, e doprava, ktorá e, e, vypúšťa škodliviny, nezmizne z miest, ale to všetko spôsobuje zvýšenú úmrtnosť, tým musíme niečo robiť. Ale musíme e, mať alternatívy, aby sme mali e, e, menej škodlivé emisie. A otázka, táto smernica nie je veľmi presvedčivá a preto akým spôsobom by sme sa mali tak vylepšiť existujúci systémy, E, ako také škandály, o ktorých e, hovoril Pascal, sa e, neopak, neopakovali a náš tenový spravodajca Štefanec jasne povedal, že naša politická skupina chce mať účinnejší systém, pri ktorom komisie bude vystupovať ako neutrálny a účinný arbiter sprostredkovateľ, ale e, samozrejme e, nie som si istý, o tom musíme v pokoji diskutovať, či komisia musí prevziať na seba zodpovednosť členských štátov. E, e, takýto škandál za účastí e, e, podnikov alebo skúšobných systém je nepriateľný, to sa nemusí e, opakovať, ale otázka, ktorej dnes čelíme, je nasledovno ako e, môžeme dať dohromady existujúce skúšobné miesta v členských štátoch e, e, tak, aby nedochádzalo k opätovnému zneužívaniu a takisto z dlhodobého hľadiska, ako zabezpečiť nižšiu úroveň škodlivín v Európe, o tom hovoril kolega Pascal, ale tieto dve otázky nie sú bezprostredne spojené a nemusíme ich miešať a Myslím si, že dnešná diskusie e, e, by mala prispieť k tomu, aby sme e, trošku dali na správnu mieru naše vnímanie škandálu. Musíme uvažovať o tom, ako vylepšiť návrh komisie. Je to v našom spoločnom záujme. Je to v záujme občanov, ktorí žijú na, existujú na uliciach Európy, kde sú všetky tieto škodliviny a musíme takisto zvýšiť aj dôveryhodnosť Tun. Ďakujem a teraz pani Tun. Um, thank you, president. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Áno, ale čo ma e, v tvojej správe e, znepokojí, je to, že nabudla som jednoznačne zámer, e, prepačte dojem, že sa uberá smerom skôr k zachovaniu súčasného stavu a to nie je to, čo nám ide chceme nastoliť zmenu. Mm, vypočuli sme eh, ohnívý prejav Pascala Duronta, e, argumenty Krista Saldemoze. E, vo všetkých tu zastúpených politických skupinách si uvedomujeme, že zmena je potrebná a potrebujeme e, e, niečo, aby sme to nastolili. Je tu návrh komisii, ktorý by sme nemali e, oslabiť, ale skôr posilniť. A súhlasím s tými kolegami, ktorí sa vyjadrili v tomto smere. Samozrejme, ide o zdravie a nesmieme pripustiť, že budeme si počínať ako idealisti, že to znižíme na nulu. Ako povedal Andreas, vždy budú e, existovať nejaké e, emisie, nie som idealistka, ale aj my dokážeme e, dosiahnuť pomerne veľa a preto potrebujeme sa sústrediť na niektoré základné veci z vašej správy. Spomenuli ste napríklad dielbu právomocí moci, zodpovednosti a poplatkov to, že komisia neviedla, koľko to bude stať, v súčasnosti nie je to také dôležité, pretože e, náklady sa budú meniť. Je dôležité, kto bude znášať títo náklady, kto bude platiť za to členské štáty, prípadne podniky. A tu sa musíme rozhodnúť. E, vieme, že neexistuje nič také ako bezplatný obed. Takže musíme sa jednoznačne o tom rozhodnúť Najdôležitejšie je však to, kto bude e, mať e, e, viac zodpovednosti patrím e, tiež členkom výboru EMIS a myslím si, že e, komisia by mala získať väčšie práva moci, Stále nás oslovujú občania v súvislosti s týmto škandálom a som rada, že neobviníme iba e, jeden podnik. Chápeme, že doľahlo to na celý automobilový priemysel. Občania očakávajú od nás riešenie a teda kto bude tým nezávislým orgánom, ak dôverujeme Európskej únie, potom to prípada na komisiu. Takže pomôžme komisii, aby si mm, e, dokázala mm, zodpovedne počínať. Netreba zriadovať e, e, novú inštitúciu, teda predpokladám, že nie, alebo ak áno, tak zriadme ju. Ale keď máme 28 rôznych systémov v súvislosti s nimi, Komisia by to mala kontrolovať, prípadne, prípadne treba zriadiť jeden systém, ktorý bude e, kontrolovať, mať pod e, svojom e, palcom komisie. Ale prikláňam sa k tomu, že treba poskytnúť komisii väčšie právomoci, než v súčasnosti má. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Tun, pán Pospíšil. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pozorne som počúval túto diskusiu a musím povedať, že mám blízko pohľadu kolegu Daltona. S viacerými vecami e, súhlasím. V Českej republike, ktorú zastupujem, e, som diskutoval o tejto záležitosti na viacerých e, stretnutiach a za každým to dopadlo tak, že treba prijať zmeny, ktoré nebudú príliš e, e veľkou zaťažkovacou skúškou pre automobilový priemysel. Naozaj sme e, výborom pre spotrebiteľov, ale cieľom politiku, politiky aj politika je hľadať e, e, vyvaženosť nechceme e, konec prospekt spotrebiteľa, zároveň ničiť priemysel, znižiť jeho konkurencieschopnosť som, sa, som si to nechal vysvetliť od odborníkov, ekonómov aj ľudí v okolí automobilového priemyslu a musím povedať, že pohľad pána Daltona je blízky e, viacerým predsedom Českej republike. A e, dve veci, ktoré tu už zazneli, aj pán spravodajca, e, teda spravodajca v mene tiež spomenul mechanizmus poplatkov, ten bol e, veľmi kritizovaný a v tomto smere e, spravodajca prináša určitý kompromis. E, je to aj politický problém. Treba upraviť poplatky tak, aby sa peniaz vyberali z výrobcov a skúšobní. A to predsa len môže sa stať politicky výbušná téma, pokiaľ komisia zavedie novú formu vyberania poplatkov a české médiá to budú prezentovať ako zbytočná administratívna záťaž výrobcu. Takže ten kompromis, ktorý pripravil spravodajca, považujem za veľmi rozumný. Opakujem, že táto téma veľmi rezonovala v debátach a druhá téma súvisí s homologizáciou na časovo obmedzené obdobie 5 rokov. Pokiaľ si dobre pamätám, pán spravodajca to navrhuje eh, predlžiť na 8 rokov. Tak či tak kladiem si otázku, a teraz je to otázka pre e, celú diskusiu, či by nebolo vhodné hľadať alternatívnu formu riešenia tohto problému, nielen schváľovať typ vozidla na obmedzenie, obmedzené obdobie a potom to robiť opätovne, či by nebolo e, možné to riešiť následným auditom bez prerušenia výrobu, výroby tohto výrobku, a podľa e, e, e, názoru viacerých to by mohlo znamenať zniženie administratívnej záťaže. A preto moja otázka aj pre spravodajcu, či by aj táto cesta by nebola schodná. Toto sú tie dva hlavné body, ktoré som si poznačil počas predchádzajúcich diskusí a chcel som tu nadniesť. To sú veci, ktoré zaznevali v Českej republiky to je asi to najdôležitejšie. Inak chápem, že treba prijať úpravu, ktorá eh, vyrieši tento problém eh, škandálu, ale popri tom nesmieme znižiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Ďakujem, pán Pospíšil. Ďakujem, pán Pospíšil. Eh, mal som dve otázky pre komisiu E, takže dovolím si ich vysloviť. Aký je počet e, každoročne vydaných homologácií, koľko automobilov sa homologuje v Európe každý rok? 60 e, homologácií je z iných krajín, než sú krajiny, kde sa tie auta vyrábajú. To je zaujímavý údaj a ohľadom toho by sa takisto mohlo niečo E, mohli prijať rozhodnutia. Takže nemám rečnícky zoznam, takže pani doktorka Johan Šikovská, e, máte teraz slovo za Európsku komisiu, prosím. Thank you very much, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pani, pred, pán predseda. Zodpoviem vaše otázky ohľadom statistiky o chvíľu. Zreagovala Zra, zareagovala by som najskôr vo všeobecnosti eh, na túto diskusiu chcem sa najskôr poďakovať spravodajcovi za návrh správy a tiež za zmeny, ktoré, aspoň teraz za niektoré zmeny, ktoré sú eh, zamerané na posilnenie návrhu, na zvýšenie transparentnosti. Tie si ceníme, avšak chcela by som eh, vysloviť obavy komisie súvisiace s pozmeňovacími návrhmi, ktoré môžu podkopať argumentačnú silu návrhu komisie. Pred niekoľkými mesiacmi, keď komisia predložila tento návrh, prebehla prvá výmena názorov. Mali sme dojem, že panuje všeobecný konsenzus z hľadiska toho, že je potrebné radikálne zmeniť aktuálny systém typového schváľovania homologizácie, pretože je príliš mierne, je dostatočne transparentný a neefektívny. A na základe tejto dohody sme predpokladali, že sa budeme uberať e, smerom k posilneniu e, textu komisie, ale postupom času na návrhy, ktoré sa predkladajú, sa oberajú presne opačným smerom. A preto komisia je mimoriadne znepokojená týmto vývojom udalosti. Chcela by som jasne dať najavo, že zmeny, ktoré sa tu navrhujú, rozhodne nemajú za cieľ E, zaviesť nejaké revolučné zmeny. Domnievame sa, že decentralizovaný systém na úrovni členských štátov chceme ponechať, ale chceme, aby tieto členské štáty konali ako jeden subjekt a preto e, je tu viacero ustanovení, e, navrhujeme dohľad a tiež pozmeňovacie návrhy, ktoré sa spomínajú v správe. Žiaľ, podkopávajú tento náš zámer. Tento text sa netýka len zmeny pravidiel. Hovoríme tu o celkovej zmene zmýšľania, postoja a prístupu aj v automobilovom priemysle, aj na úrovni orgánov, aj v komisii. Nebude to jednoduché, ale um, je to dôležité a musíme k tomu pristupovať s eh, plnou vážnosťou. A teraz eh, k aktuálnym aspektom diskusie. Spomenula by som len eh, tri alebo štyri argumenty, aj neskôr financovanie. Existujú pravidlá o dohľade na trhu, ale vieme, že sa neplnia. Dohľad na trhom jednoducho v praxi nefunguje a my chceme, aby členské štáty e, viac dohľadali na vnútorným trhom, aby pristupovali seriózne k svojim povinnostiam. Vieme, že nie je dostatočne financovaná e, táto forma dohľadu na trhom, ale tento návrh e, ešte ďalej rozvádza povinnosti členským štátom a niekto za to musí platiť. Komisia um, navrhuje jedno riešenie, ak eh, nebude mať podporu, my to chápeme, ale ja eh, chcem predísť tomu, aby sa situácia eh, nezlepšila len preto, že nebude dostatok peňazí k dispozícii. Čo sa týka dohľadu komisie, aj na to ste sa viacerí pýtali, myslím, že je tu veľké nedorozumenie vo veci úlohy komisie v dohľade nad trhom. My nie sme tu na to, aby sme nahrádzali členské štáty, máme iné kompetencie, iné povinnosti, aj ciele iné. A tvrdiť, že e, tu je nejasné rozdelenie úloh, tu rozhodne nie je e, na mieste. Komisia má zaistiť, aby si členské štáty plnili svoje povinnosti, nemá e, tieto povinnosti plniť za ne. Čo sa týka zvolávaní vozidiel a tiež dopadov komisia na európskej úrovni nemôže konať v prípade neplnenia pravidiel. Konkrétne to znamená, že v dnešnej dobe máme členské štáty, ktoré no no eh, pri stiahovaní vozidiel eh, z trhu máme eh, isté možnosti. So basically, if... Táto správa však hovorí o tom, že chceme e, prijať aj iné riešenia. A čo sa týka platnosti homologizácie, chápeme, že e, sa diskutuje o tom, či táto lehota má byť 5 či 8 rokov. My rozhodne nechceme, aby sa to vnímalo len ako dokumentačná činnosť, takto je to v súčasnosti a v správe sa len prenáša aktuálne platná situácia aj do budúcna. Ešte som pozabudla, že v prípade um, odobratia platnosti homologizácie ako napríklad po krokoch, keď agentúra EPA odobrala táto platnosť, e, teda keď nedospela k dohode s Volkswagenom, e, bola tu hrozba, že sa toto typové schválenie e, odoberie. Toľko teda poznámky z našej strany. Isté, že nevyjadrili sme sa úplne, úplne všetkému. Máme jednoznačný postoj aj k pokutám, k fóru a tak ďalej. Chcela by som ešte zvoraziť, že by sme sa mali snažiť približiť sa v našich postojoch nielen vo všeobecnosti v tom, že reforma je potrebná, mali by sme sa snažiť o konsenzus v tom, ako chceme, aby táto reforma prebehla, pretože v konečnom dôsledku ide o úplnú zmenu aktuálnej situácie. Komisia je ochotná spolupracovať s parlamentom, aby sa tento cieľ podarilo splniť. Ďakujem. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Takže pán Dalton. Thank you. Ďakujem pekne. Vždy je príjemné absolvovať eh, čo najpestrejšiu diskusiu, v ktorej zaznie čo najviac argumentov a stanovisk. Na to sme tu napokon. Chcel by som zareagovať na to, čo v diskusii zaznelo, ak dovolíte. Najskôr eh, vyjadrenia pani Šaldemoze, ktorá hovorí, že len na málo niektorých veciach sa e, zhodneme. E, v jednej zásadnej veci však sa zhodneme. Ja chcem tiež, tak ako vy, aby autá, ktoré sú v obehu, boli bezpečné a čisté. A otázka ale znie, ako to dosiahnuť. Musíme si uvedomiť, e, o čo tu ide. Ja navrhujem presne európsky dohľad, dohľad na úrovni EÚ. Ja chcem veľmi výrazne posilniť možnosti dohľadu na európskej úrovni. Ďalej, dohľad nad trhom. Ja e, som ochotný sa na to podrobnejšie pozrieť, e, ale mám veľké výhrady k návrhu komisie, pretože v otázkach dohľadu na, trhoch, e, na trhom tu návrh Európskej komisie nie je dostatočne podrobný. Musíme jedno, jednoznačne zajistiť, ako sa to bude financovať, ako to bude fungovať, či to nepodkope členské štáty v ich úsilí, najmä keď budú musieť poveriť tých istých ľudí týmito novými úlohami. Ja sa veľmi rád opätovne pozriem na tému dohľadu nad trhom, ale musí to byť v súlade s národným dohľadom nad trhom, pretože tam je to jadro problému. A tiež si musíme uvedomiť, že v súčasnosti máme e, systém homologizácie, ktorý vychádza z národných povolenia taktiež vzájomného uznávania. E, tomu musíme prejaviť dôveru národným orgánom. Inak, ak im nebudeme dôverovať v certifikácii, v typovom schváľovaní, a následnom zájomnom uznávanie, jednoducho nebude môcť fungovať celý systém. Ak totiž nepriamíme dôveru národným orgánom, ak som to správne pochopila, ani komisia nechce tento systém nejako meniť. Len sa pozrime napríklad na americký systém. O ňom sa tu už hovorilo v USA homologizácia neexistuje, pretože majú agentúru. Ak chcete predať eh, vozidlo v USA, zavoláte si na úrad, poviete, že vaše auto je eh, v súlade s schválenými typmi a môžete ho uviezť na trh. Teda homologizácia v USA neexistuje. Ak sa potom ukáže, že ste porušili pravidlá, eh, nasledujú právne kroky a zrejme agentúra je v lepšej pozícii potom tieto kroky spustiť. V každom prípade prípad Eh, Volkswagenu by sa nepodarilo zastaviť eh, eh, v americkom systéme. A mimochodom nebola to americká agentúra, bola to súkromná mimovládka, ktorá odhalila tento systém, nie agentúra IPPA. Uh, route for, for an agency. Ak sa úplne vzdáme systému homologizácie, myslím, že by sme celé veci nejako nepomohli. ešte k dohľadu nad trhom a k otázkam financovania. Myslím, že návrh komisie k týmto národným poplatkom e, úplne potopí e, celý tento segment na trhu a v dôsledku toho budú neefektívne e, technické služby. Viem, že sa spomenuli rôzne návrhy, aj socialisti, aj zelení to spomínali. V skutočnosti by to znamenalo, že v končnom dôsledku by platil spotrebiteľ za celý škandál Volkswagena tým, že by sa zavedla nejaká nová daň na každé vozidlo, dajme tomu. A my, ak máme na starosti ochranu spotrebiteľa, naozaj nemôžeme predsa potrestať e, obete celého tohto škandálu na národnej spoločnosti tým, že budú musieť znášať ďalšie náklady. Okrem toho viem, že existuje návrh myslím, že e, nejaký 10-eurový poplatok e, za vozidlo, aby sa to celé sfinancovalo, e, povedzme si otvorenie, to by pokrylo len menej ako 60 testov na krajinu na rok. Ak sa teda stanoví poplatok, bude to musieť byť o mnoho vyššia suma, aby to zodpovedalo našim potrebám. Teda ešte budú potrebné ďalšie potrebné diskusie, čo sa týka homologizačného rámca to e, nejako neodrádza od dieslovej technológie, nejako to s dieslom nesúvisí. V každom, znamená to len to, že ak sa vozidlo musí podrobiť testom, čo nestanovujeme my, ale, ale niekto iný, a tento nový test je zásadnou zmenou oproti ére Volkswagenu, mm, tak sa to podporí. Aj čo sa týka úlohy komisie, komisia, povedzme sa otvorene, úplne zlyhala v prípade Volkswagenu, nekladla tie správne otázky, um, komisia neprijala tie správne rozhodnutia. Teda chceme dať e, komisii tieto právomoci, chceme jej dôverovať. E, e, vidíme to napokon aj v plnení paktu stability rastu. Komisia je veľmi náchylná na prípady konfliktu záujmov. Neexistuje tu žiadne ideálne riešenie. Ja v každom prípade som otvorený diskutovať s kolegami, budem sa snažiť všemožne o kompromis, tak aby boli všetci spokojní s konečnou verziou. Musíme zasiť, aby vozidla boli E, čo najekologickejšie, ale zároveň musíme e, zajistiť, aby to fungovalo v aktuálne platnom rámci. Parlamentu sa nepodarí zmeniť platný rámec, pretože ani komisia, ani, ani rada takúto zmenu nepodporia. Ďakujem. Ďakujem, pán Dalton. A teraz posledný bod, e, to teda uzatvára uh, naše rokovanie a 11. E, v útorok bude ďalšia schôdza. Ďakujem vám, odročujem schôdzu.